dovolením budem ja predsedať eh, tejto schôdzi a začneme prijatím programu schôdze. Rada by som oznámila, že máme tu niekoľko zmien. Začneme oznámeniami predsedu a potom bod číslo 5 sa stane bodom číslo 2. Takže ľudské práva, sociálne a environmentálne normy v dohovoroch o medzinárodnom obchode. To bude po oznámeniach predsedu, potom budeme mať vypočutie alebo výmena názorov o násilí páchanom na ženách v ozbrojených konfliktoch a potom budeme hovoriť o európskej politike v prospech obrancov ľudských práv. Máte nejaké pripomienky k týmto zmenám programu? Ak nie, tak sme program prijali. Pán Havit? Ja som spokojný s programom, ale medzi oznámeniami by som chcel niečo povedať. Zmena, eh, výmena názorov v januári o, o mojej požiadavky, že sekretariát nám dá pracovný dokument o ľudských eh, právach, o rozšírenej eh, službe. Toto by mala byť priorita v januári. Zdá sa, že teda je marec, ale už som o tom diskutoval bilaterálne. Ja som si istý, že sekretariat to pripravuje. Len som to chcem pripomenúť a dať to do zápisnice, aby sme si uvedomili, že toto je dôležitá téma a mala by byť na programe čo najskôr, pretože externá e, služba to je niečo veľmi naliehavé a mali by sme tomu venovať pozornosť, e, pretože to e, má veľký vplyv na to, aká je situácia v ľudských právach. Bohužiaľ, pani predsednička hovorí bez mikrofónu. Takže budeme o tom diskutovať v Štrásburgu. Nejaké ďalšie pripomienky, návrhy? Nie. V tom prípade sme, môžeme prijať program. Týmto je program prijatý. Druhý bod sú oznámenia predsedu. Najskôr Otázka e, Rolanda e, Zapata Tamaja, kubanského e, väzňa, potom Orlando Zapata Tamayo zomrel 24. februára po hladovke. Bol, je to súčasť 75 ľudí, ktorí boli uväznení po uh, marci. Išlo o uväznenie ľudí, Osvaldo Pája za to dostala Sacharovú cenu v roku 2002. Ženy v bielom, laureáti v 2005 sú členovia rodiny týchto väzňov. Pán Tamajo bol odsúdený v maji 2004 na 3 roky väzenia. Potom bol odsudený viackrát kvôli neposlušnosti a e, e, kvôli nezrovnalostiam v v, roku 2009, potom bol odsudený na 36 rokov. Hladovka bola, bol, bolo jeho posledné východisko, ako protestovať proti podmienkám vo vezení a zaobchádzaní. Predseda Buzek a pani Aštonová vyjadrili poľutovanie nad touto udalosťou a žiadali okamžité bezpovienečné prepustenie všetkých politických väzňov na Kube. Okrem toho by som chcela ešte povedať, že tu máme návrh e, na plenárku do Štrásburgu, aby tu bola e, rozpráva s uznesením týkajúca sa Kuby. môžem teda požiadať o vašu podporu, aby sme mali takéto uznesenie a rozpravu o Kube na budúci týždeň v pléne v Štrasburgu. V poriadku, ďakujem. Druhé oznámenie sa týka 54. schôdze Takže 54. schôdza, konferencia o, o postavení ženách v Pek- žien v Pekingu plus 15. Z dokumentov, ktoré mám, to chápem tak, že Heidi Hautala bola na tejto 54. schôdzi výboru OSN o postavení žien a mnohé z vecí boli jasne prepojené žen, na ženy v mierových procesoch, takže nemôžem vám povedať nič viacej, ale pani Houtala sa k nám pridá a ak budete mať otázky týkajúce sa tejto témy, tak myslím, že rada na ne odpovie. Tiež e, bola súčasťou delegácie e, monitorovacej misie do Bieloruska minulý týždeň. Bola súčasťou štvorčenej delegácie pod vedením Kristien e, Vigenen. 25. až 27. februára a cieľom tejto misie bolo diskutovať o možnostiach účasti Bieloruska na schôdzach Euronestu a delegácia sa tiež pozerala na ľudské práva, občiansku spoločnosť, obranu ľudských práv, liberalizáciu, registrácie organizácií a v, z pohľadu E, blížiacich sa prezidentských volieb, taktiež otázka menšín v Bielorusku a delegácia vyjadrila znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v tejto oblasti, uznesenie k Bielorusku po nedávnych správach o obťažovaní poľskej menšiny v Bielorusku. Bude sa tam hlasovať na budúcej plenárke v Štrásburgu. Takže toto sú všetky oznámenia, ktoré máme na dnešok. A teraz by sme mohli pokračovať s našim programom a síce budeme hovoriť o, ľudské práva, o ľudských právach, sociálnych a environmentálnych normách v dohodách o medzinárodnom obchode. Spravodajcom je náš kolega David Martin. Je to naša prvá výmena názorov, takže vítam našich rečníkov Davida Martina, ktorý je spravodajcom a potom Gregoire Terry, ktorý tiež prispeje do tejto diskusie a možno ešte zástupcovia komisie, zástupca komisie sa k nám dúfajme pridá. Takže teraz má slovo David Martin. Nech sa páči. Much, uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Prajem dobré ráno. Európsky parlament má veľkú príležitosť nemal veľkú možnosť ovplyvniť v minulosti dohody v medzinárodnom obchode. Teraz máme Lisabonskú zmluvu, kde sme na jednej úrovni s radou, čo sa týka dohodu o medzinárodnom obchode. To neznamená, že my ako parlament sme mali čakať na koniec toho procesu a povedať potom áno alebo nie, čo sa týka dohodu o medzinárodnom obchode. Musíme byť do toho zapojení od začiatku, keď ide o ten rokovací mandát, keď je o monitorovanie rokovaní a potom povieme áno alebo nie, keď ide o, medz- o voľný obchod a potom musíme zabezpečiť aj to, aby dohody o voľnom obchode rešpektovali tie základy, na ktorých sa vytvorili. Toto je bolo aktuálne pre náš podvýbor. Čo sa týka samotných doložiek, dôležité je, aby sme sa riadili medzinárodným právom a potom sú tu rozhodnutia Európskeho súdneho dvora a dôležité je to, aby naši partneri dodržiavali ľudské práva. Potom sú to dohody o voľnom obchode, tie do, všetky obsahujú aj doložky o o ľudských právach, potom sú tu GSP plus dohody, kde tiež sú určité doložky o životnom prostredí ako aj ľudských právach. A ten proces je, že vlastne prechádza cez výbor pre obchod, cez náš výbor a my sa budeme pozerať na to, akým spôsobom možno je lepšie zabezpečiť vyššiu úroveň ľudských práv v rámci dohodách o obchode. Začnem horizontálnym prístupom tu je tá myšlienka GSP+, aby sme teda z toho, tak povedať, profitovali, kde sú dohody Medzinárodnej organizácie pre prácu, sú tu určité štandardy, ktoré je nutné splniť, potom sú tu aj medzinárodné štandardy v oblasti životného prostredia. A z teoretického hľadiska, ak nesplňate tieto štandardy, tak tie benefity z GSP Plus sa stiahnu. Čo sa týka e, príjmajúcich štátov týchto zmluv, pre nich to znamená veľké, veľké výhody tieto dohody. Hovorí sa síce o tom, že tie výhody nie sú v súčasnosti také veľké ako v minulosti, ale znamenajú stále významnú obchodu, e, významnú výhodu v oblasti obchodu. Že je rozdiel, či máte GSP alebo GSP+. Podľa môjho názoru dôležité je byť konzistentný a rozhodovať e, o tom, kto sa kvalifikuje na GSP+, a kto nie. Spomeniem určitý príklad. Pri poslednom kole sme vylúčili Pakistan z GSP+, na základe toho, že nesplňal mnohé ustanovenia, ktoré vyplali z, z ILO a na tomto základe a vychádzať z týchto parametrov sme mohli teda vylúčiť z toho Pakistan. Čo sa týka iných štátov, ktoré spadali ale po tieto podmienky, tak bolo dôležité zabezpečiť určitú rovnováhu a zároveň si musíme uvedomiť, že čo sa týka Pakistanu, malo by našim záujmom stabilizovať tento štát podstatne viac ako niektoré iné, lebo v tej časti sveta sú určité problémy a ak sa vylúči e, odtiaľ Pakistan, tak bude to všetko zložité. Takže dôležité aj zapojiť e, Pakistan do širšieho svetového spoločenstva. Podľa môjho názoru sa, pri, názoru sa prijalo správne rozhodnutie, aby sa napríklad pozastavilo to konanie pri vylúčení Sri Lanky z GSP+, na základe situácie v krajine, ale e, nechceli sme otvoriť šetrenie v prípade Kolumbie. To znamená, že je tu nekonzistentný prístup, pričom si musíme pozrieť, že aká situácia v Kolumbii. Ak ste odborári, je to veľmi nebezpečná krajina pre vás a mnohí odborári sú tam skutočne ohrozovaní a dokonca aj vraždení. Dôležité bolo otvoriť šetrenie a sledovať tam situáciu, ako sa vyjajú ľudské práva. To znamená, že je tu veľký nesúlad, ako sa pristúpi k jednotlivým štátom. Keď som sa pýtal zastupcov komisie, tak sa zdá, že dôležité je, respektíve moja interpretácia toho, čo im povedali, je, že dôležité je, ako prezentuje krajina záujem dodržiavať to, čo vyplýva z ILO. To znamená, sú, to, sú, to, sú rozličné e, stimuly ako GSP plus alebo nejaké iné a keď im niečo odoberieme, tak môže to na nich mať negatívny vplyv. To znamená, že sú tu rozličné vnímania toho, e, čo by znamenalo odobratie nejakého benefitu, či by tá krajina išla pozitívnym alebo naopak negatívnym smerom. Podľa môjho názoru je to, je to určitý rozumný prístup, ale dôležitá je skôr tá, tá definícia, že aké sú tie referenčné hodnoty, aké je to hodnotenie. A preto sa mi zdá, že je to skôr také subjektívne vnímanie, či teda sa vám páči nejaký štát alebo nie, či schvalujete ten režim alebo nie. A toto nie je veľmi uspokojivý základ pre politiku v oblasti ľudských práv. Napríklad Kolumbia, aby som sa teda držal môjho prípadu, komisia sa rozhodla nezačať šetrenie preto, lebo si myslia, že ak sa to neotvorí, tak e, posilnia ľudské práva. V prípade Sri Lanky bol ten názor iný. Takže vidím, že sa to hodnotí podľa vnímania, subjektívneho vnímania a podľa môjho názoru sa to neopiera o nejaké empirické silné dôkazy, o nejaké referenčné hodnoty, z ktorých by sa potom vyvodili závery. To znamená, že takto to ja chápem, že je to zložitá práca pre, komisia, pre komisiu. Sú tu aj ďalšie kritéria. Dôležité je napríklad hodnotiť aj to, že keď sa príde s návrhom na to, aby sa odobral nejaký benefit, či, to, či sa to bude riešiť cez, cez hradu. By sa to riešilo cez hradu, bolo by to veľmi zložité. Potom by tam prebiehali diskusie s zatvorenými dverami, bola by tam diskusia medzi komisiou a vysokou predstaviteľkou a prípadne ministrami, aby sme prišli s takýmto návrhom. Preto je dôležitá otázka, keď prídeme s takýmto návrhom, či by nás podporili. Ten prípad Kolumbia asi jasný, nepodarilo by sa presvedčiť radu na to, aby pozastavili tie benefity z GSP+. Takže toto je taký celkový prístup k tejto veci a môj osobný názor je, samozrejme táto zhrtosť nemôže byť iba čierna alebo biela a preto je dôležité mať určité transparentné referenčné hodnoty, ktoré môžeme uplatňovať pri hodnotení jednotlivých štátov podľa ktorých budeme posledovať, či štáty zodpovedajú GSP plus alebo nie. Potom sú tu ešte aj ďalšie oblasti obchodu, ale tu som sa chcel zamerať pre všetkým na toto GSP plus a ako aj voľný obchod. Čo sa týka voľného obchodu, tak je pravda, že keď sa, keď sa vedú rokovania o voľnom obchode s tretím štátom a sú tam doložky o ochrane pracujúcich, o ochrane životného prostredia a, a o ľudských právach, tak je tu aspoň ten dojem, že sa zdá, že tie krajiny majú záujem zlepšovať situáciu. Potom sú tu štáty, ktoré nakoniec podpísali dohody s ILO, aj keď napriek tomu, napriek tomu že v minulosti e, sa tomu bránili, aby teda mali možnosť viesť e, voľný obchod. Takže je tu určitá pozícia pre nás v rámci rokovaní, ale ja si robím trošku obavy, že keď v rámci toho existujúceho systému by sme e, pokračovali, tak možno by sa tento nástroj zoslabil. Ak by sme teda chceli pozastaviť dohodu o voľnom obchode, musím sa obrátiť na komisiu a potom sa musí k tomu vyjadriť rada, musí rozhodnúť jednohlasne. Toto je samozrejme veľmi zložité. Sú tam mnohé spoločnosti, ktoré profitujú z dohôd o voľnom obchode, takže je to zložité dosiahnuť pozastavenie takejto dohody. Pokiaľ viem, tak nikdy sme nepozastavili dohodu o voľnom obchode. Pozastavili sme tie, pozastavili sme tie benefity z GSP Plus pri dvoch príležitostiach a nikdy sme nepozastavili dohodu o voľnom obchode. Ani čo sa týka Izraelu, aj keď tam bolo oprávnenie to vykonať, ani sa to dokonca nenavrhlo na základe tej situácie, že by bolo veľmi zložité dosiahnuť súhlas. Ja by som chcel, neviem, či to je realizovateľné, ale v budúcnosti by som chcel, aby parlament bol prísnejší, respektíve poviem to tak, že dôležité bolo zabezpečiť to, aby sa tie doložky o ľudských právach implementovali ľahšie aby komisia to mohla riešiť v rámci vlastnej iniciatívy, aby to nebolo spojené napríklad s jednohlasnosťou na rade, aby komisia to mohla vyhodnotiť a potom mohla navrhnúť rade dlhodobé pozostavenie takejto dohody. Aby parlament zohrával jasnú úlohu v budúcnosti pri takýchto dohodách. Myslím si, že tu by sme mali nejakú novú kompetenciu a pri rokovaniach o nových dohodách by sme mali úplne inú pozíciu a tak by sme mohli postupovať v budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Ďakujeme pánu Martinovi. Nemáme tu, ako vidíte, text e, k tejto výmene názorov. E, pani Sajfi, náš navrhovateľ pán Martin, nedodali ich, ale vo svojich e, zložkách máte e, e, materiály od Medzinárodnej organizácie pre ľudské práva. Je tu jej zástupca. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, budem hovoriť po francúzsky. Neskôr ďakujem pekne pod výboru pre ľudské práva za to, že nás pozval na túto výmenu nástrojov, ktorá je taká predbežná, pretože ešte nemáme texty, s ktorými by sme mohli pracovať. Pre nás je veľmi dôležité byť dnes prítomný, pretože e, pracujeme už mnohé roky na túto tému ľudských práv, rešpektovania ľudských práv v rámci obchodných rokovaní a obchodných dohôd. Je to téma, ktorá dnes má zvýšenú legitimitu pre z viacerých dôvodov, ktoré sú dôležité na diskusiu. V prvom rade ide o to, že Európska únia znásobila svoje obchodné rokovania v posledných rokoch a a uzavretie takýchto e, obchodných dohôd e, s tretimi krajinami e, je čoraz častejšie. Nemôžeme teda ignorovať dôležitosť takýchto rokovaní, ktoré sa dejú už mnohé roky a v rámci inštitucionálnej zmeny, teda prijatím Lisabonskej zmluvy, pred chvíľou to oznelo, člán, článok 218 zmluvy, ale aj nová medziinštitucionálna dohoda e, dáva Európskemu parlamentu zvýšenú úlohu, pokiaľ ide o rokovania vo všetkých etapách. Teda Európsky parlament môže byť implikovaný vo všetkých fázach rokovaní nielen na konci, tak ako to povedal spravodajca, aby povedal áno alebo nie. Čiže táto perspektíva znamená, že parlament bude oveľa, oveľa aktívnejší a konštruktívnejší. Tiež je tu zvýšené e, uvedomenie si dôležitosti ľudských práv na medzinárodnej scéne v rámci obchodných dohôd. A chcel by som tu citovať generálneho e, riaditeľa VTO, ktorý sa vyjadril v júni minulého roku. Bolo to veľmi dôležité vyhlásenie. Pascal Lamy, generálny riaditeľ VTO v júni povedal, že prínos otvorenia obchodu nie je automatický. Musia tu byť globálne a spravodlivé pravidlá a presnejšie, právnici si kladú otázku, či VTO rešpektuje ľudské práva, ale v mojich očiach odpoveď je áno. Tieto práva majú svoje miesto pred predovšetkým v medzinárodných právach, pretože sú jadrom e, fungovania tejto organizácie. Chcel by som začať práve týmto v mojej prezentácii. Toto je taká čistá perspektíva medzinárodných práv. Aké sú povinnosti Európskej únie dnes v rámci týchto obchodných dohôd v oblasti ľudských práv? niečo, čo by malo byť automatické a nie predmet diskusie a potom taká politickejšia perspektíva, vonkajšia politika Európskej únie e, v rámci zvýšenej snahy tejto politiky, aby bola koherentná vo všetkých oblastiach a kde je tu právo pre otázky kondicionality a koherentnosti. To je k prvému bodu, teda čistá perspektíva medzinárodných práv. Dúfame, že tu nebude teoretická debata. Členské krajiny, ale aj spoločenstvo a dnes únia sú právne záväzné alebo zaviazané nástrojmi, ktoré ratifikovali. Tieto nástroje zahraňajú Medzinárodný pakt o občianskych a medzinárodných právach a tiež sociokultúrnych a ekonomických právach. Medzinárodný práv o ekonomických a sociokultúrnych právach zahŕňa jednu povinnosť, citujem, spolupracovať a pomáhať na medzinárodnej scéne a článok 2 bod 1 a článok 11 hovorí, že táto povinnosť znamená neporušovať ľudské práva v tretích krajinách. Výbor pre ľudské práva E, rozvíja tento koncept a vysvetľuje nám, že v krajinách, ktoré sú členom OSN, je povinnosť uistieť sa, že všetky medzinárodné dohody, o ktorých rokujú a uzatvárajú s tretimi krajinami, že sa nikde neporušujú ľudské práva, ale že tiež tieto prispievajú k mm, dodržiavaniu týchto práv. Takže dnes je medzinárodnou povinnosťou v rámci všetkých medzinárodných dohôd, vrátane obchodných, je to, že Európska únia, medzi inými, sa musí ubezpečiť o tom, že jej dohoda neporuší nejako ľudské práva v tretích krajinách. Vieme aj to, máme na to dôkazy, že dopad obchodných dohôd, ukázalo sa to v OSN a pán Lamy to tiež uznáva, že toto môže byť na jednej strane pozitívne a na druhej negatívne, pokiaľ ide o samotné dodržiavanie ľudských práv v tretich krajinách. Takže dnes a toto je vlastne cieľom Position papers z pred dvoch rokov, je to pracovný dokument dneška, uh, je zistiť, aké sú efektívne nástroje, ktoré Európska únia dnes má, preto aby sa ubezpečila, že sa rešpektujú jej medzinárodné, medzinárodné povinnosti v rámci dohôd. Či to bude mať pozitívny alebo negatívny dopad na ľudské práva a ak tento dopad je negatívny, ako môže zmeniť e, podmienky. A konštatujeme to, že Európska únia nemá žiadny nástroj štrukturálny inštitucionálny nástroj na to, aby dokázala, že, roko, že dohody, o ktorých rokuje, budú mať negat, pardon, pozitívny a nie negatívny dopad. Takže Sustainable Impact Assessment umožňuje a priori hodnotiť dopad na udržateľný rozvoj, ale nemáme špecifický nástroj, ktorým by sme zabezpečili, že takáto dohoda neovplyvní negatívne ľudské práva. Čiže čo by sme chceli doplniť do diskusie, a to je zásadný bod, ja budem len stručný, je dôležitosť rozvíjať takéto nástroje, Inštitúc, medziinštitucionálne Human Rights Impact Assessment of Trade Agreements. Nemáme teda námietky k tomu, že by toto mohlo byť napríklad rozšírením referenčných podmienok Sustainable Impact Assessment, čo existuje. Nemusíme teda vyvíjať len nové nástroje, môže to byť rozšírenie tých referenčných podmienok. Cieľ je taký, aby Európska únia rešpektovala svoje povinnosti eh, na medzinárodnej scéne. Druhý bod, eh, politickejší, ale zvlášť zaujímavý, hlavne v rámci novej Lisabonskej zmluvy, je otázka koherentnosti prepojená na otázku kondicionality. Kondicionalita je slovo, ktoré občas je tabuizované v rámci EÚ v našich e, rokovaniach e, s niektorými oddeleniami Európskej komisie, ale kondicionalita je realitou e, externej politiky Európskej únie. GSP plus sú založené na kondicionalite pozitívnej kondicionalite. E, ľudské práva, ktoré sú súčasťou všetkých e, e, obchodných dohôd uzavretých s tretimi krajinami od roku 1995 zahŕňajú kondicionalitu, pretože zaručujú článku, v rámci článku 2 všetky tie zásadné prvky, pokiaľ ide o ľudské práva a možnosti prerušenia zmluvy, ukončenia zmluvy v prípade, že tieto zásadné prvky, rešpektovanie ľudských práv a demokratických princípov, že toto sa nerešpektuje. Čiže kondicionalita existuje je uplatňovania hlavne v rámci dohody z Kotonu, pretože tu de facto vidíme v prípade zásadného porušenia e, demokracie Článok 96 e, dohody Kotonu o tom hovorí, že sa používa kondicionalita na to, aby sa um, ukončila zmluva. Takže dnes je pre nás dôležité to, že táto kondicionalita a podmienky používania alebo uplatnenia týchto klauzúl, ktoré sa týkajú ľudských práv, alebo uh, skúmania GSP+, alebo uh, prerušenie nejakých uh, výhod, toto sa musí prediskutovať tak, aby tu bola väčšia koherentnosť v uplatňovaní týchto klauzul. Je tu zaujímavá perspektíva, ktorú vytvára Lisabonská zmluva, článok 21, ktorý hovorí explicitne o nevyhnutnosti veľkej koherentnosti v celej externej politike Európskej únie domena po domene a tiež explicitne spomína mainstreaming základných hodnôt, to sú aj ľudské práva, v tomto politickom celku vo všetkých oblastiach externej politiky. Čiže my by sme si prijali, a keďže sme len vo veľmi predbežnej fáze, ešte sme na tom nepracovali podrobne, chceli by sme verejne medziinštitucionálne dohod, e, rokovať. E, parlament by teda mal zanalizovať túto otázku, ako Európska únia môže mať koherentnú politiku, ktorá by umožnila v prípade zásadného porušenia demokratických princípov alebo ľudských práv aktivizovať túto kondicionalitu. Ale to je možné a to je dôležité len vtedy, ak budeme mať dopadové štúdie na ľudské práva, pretože my nechceme e, ukončiť nejakú obchodnú dohodu v prípade, že táto v realite má pozitívny dopad na ľudské práva a je možné pokračovať v nej Čiže najprv zmerať dopad našich dohôd, to nevieme dnes urobiť, či je tento dopad pozitívny alebo negatívny. A keď budeme mať dopad preštudovaný, tak potom ad hoc preštudovať, ale koherentne otázku kondicionality. Uvediem konkrétny prípad, už tu odznel. Dnes sme ukázali v jednej správe z leta, že dohoda, investičná a obchodná dohoda USA-Peru mala explicitne negatívny dopad na ľudské práva, keďže 33 ľudí bolo usmrtených a stovky zranených e, v e, komunite domorodcov. Prečo? Lebo táto dohoda viedla k porušovaniu práv domorodého obyvateľstva, takže dnes Európska únia rokuje o dohode, medzi Európskou úniou a Peru, aké dohody, aké, aké nástroje pardon, dnes máme, preto aby sme dokázali, že táto dohoda z Peru mm, mm, nepovedie k rovnakému porušovaniu e, ľudských práv e, domorodého obyvateľstva je to otázka, ktorú tu dnes chceme načrtnúť a do budúcnosti e, komunitárne dohody by mohli zahrna, zahrňať práve takúto osobitnú kapitolu a to otvára dvere pre otázku sociálnej zodpovednosti podnikov. Musíme byť veľmi pozorní k tomuto druhu otázok. Mm, je mi ľúto, že táto moja prezentácia bola taká stručná a taká rýchla. Malo to byť trošku neskôr počas dňa, ale aj tak vám ďakujem za pozornosť a rád odpoviem na vaše otázky. Thank you. Thank you, Ďakujeme vám za váš príspevok. A teraz zástupcov komisie. Chcem sa vám ešte raz e, osp- e, vám ospravedlniť, že sme museli zmeniť program. Pani Reno, chceli by ste prispieť do tejto diskusie takisto? Nech sa páči. Much, Ďakujem pani Andrikiene. Rada by som prispela nejakým dielom k tým úvahám parlamentu Čakám tu ešte na zástupcov riaditeľstva uh, Trade. Uh, nezastupujem teda uh, celú našu komisiu. Myslím si, že všetci rečníci už tu zdôraznili, že koherencia je kľúčov, kľúčovým prvkom, je dôležité, aby bola EÚ koherentná. Často nám vytýkajú dvoj, meranie dvojitým metrom Pán Martin povedal, že máme rôzne záujmy. Je jasné, že sú tu otázky ľudských práv. Takisto však ľudia chcú mať e, ropu a plyn a to je tiež jasná potreba. Je preto potrebné uznať, že život nie je čierno-biely. Treba si tiež pripomenúť to, že že tu je potrebná tá pozitívna kondicionalita, a je dôležité si pamätať, že e, spoločenstvo sa angažuje. E, negatívne a trestné alebo odvetné opatrenia sa mali používať len, keď je to nevyhnutné. Sankcie môžu byť symbolické, ale ich efektívnosť je veľmi otázná. Je to však naďalej nástroj, ktorý používame. A pokiaľ ide o tento nástroj, Mnohí z vás ste sp, sp, sp, spomínali eh, jednotlivé doložky, ale eh, pokiaľ ide o právne termíny, ja by som upresnila, že sektorálne eh, obchody o voľnom obchode nemajú politické doložky. Jedna z nich je teda doložka o ľudských právach. Čo sa deje a kde my máme politické doložky, to je politický rámec, a tu ide o dohody o partnerstve a spolupráci. Problém je v tom, že za posledné roky sa to celé nejak poplietlo, pretože bolo v tom trochu obchodu, trochu iných vecí. Boli to zmiešané dohody. Je však dôležité mať celkom dôležité, jasné do, do, dohody o voľnom obchode alebo sektorálne dohody bez týchto doložiek teda. Parlament bol tu tiež e, celkom aktívny, aby sa tieto dve veci prepojili. Príkladom je, povedzme, Korea a tiež nedá dohoda s Peru a Kolumbiou. Tieto dohody o voľnom obchode sú prepojené s dohodami o spolupráci a tie majú tieto doložky. Minulý rok sa udiala veľmi dobrá testovacia fáza Máme tu e, usmernenia, ktoré sme dostali z Koreperu, aby systematicky každá dohoda o partnerstve a spolupráci bude mať tie tzv. politické doložky, 5 z nich a dve z nich sú veľmi dôležité, to je doložka o ľudských právach. Dôvod, prečo je e, zásadne dôležitá, je, že je spo, spojená e, s ďalšou doložkou prerušenia teda ak sa porušujú ľudské, ľudské správa, tak táto zmluva sa preruší, zruší. Takže o týchto doložkách sa systematicky rokuje. Takmer je tam fixný text pre ľudské práva. Nie je to možno teda najdôležitejšia, ale veľmi dôležitá, veľmi dôležitá doložka. Máme toľko častí, takže a keď pôjdeme e, rokovať napríklad s Filipínami alebo inými partnermi, doložka o ľudských právach nám dáva veľmi malú maržu na rokovanie v texte, pretože k partnerom povieme, že sa odkazujeme na chartu e, o ľudských právach e, OSN a väčšina krajín vo svete ju podpísa, takže sa pýtame, aký máte problém s týmto textom, keď ste to podpísali Dôležité je pre týchto partnerov to, aby to bolo na, okamžite na, e, napojené na doložku o e, zrušení zmluvy. Ako ste boli spomenuli, 22 prípadov využitia tohoto, tejto politickej e, doložky e, je zaznamenaných. Zmluva sa nie nevyhnutne úplne pre, e, zrušila, pretože všetko, čo robíme pre obchod, musí byť proporcionálne. Po e, vojenských prevratoch v Afrike v minulosti vždy sme sa pokúsili v, e, pristúpiť k rýchlemu dialogu. Napríklad v prípade v Koreji to bolo zapracované. My by sme sa boli bývali rozhodli hneď zrušiť tú obchodnú zmluvu, ale Treba to dobre chápať, o čo tu ide. My partnerom hovoríme, že je to politicky veľmi dôležité a koherentné a súhlasíme s rýchlou koordinačnou doložkou, e, ale tá, tá, to, to odvetné opatrenie neradi používam výraz odveta, by malo byť proporcionálne. A ďalšou súčasťou tejto doložky je skutočnosť, že s krajinami prebieha dialog o ľudských právach. Je to teda politické angažovanie o GSP, ste všetci hovorili, to je ďalší nástroj. A rozhodnutie e, o Sri Lanke bude prijaté až v auguste, pretože momentálne tu máme 6-mesačnú lehotu, v rámci ktorej sa zúfalo snažíme Sri Lančanov zapájať. My všetci chceme, aby situácia sa zlepšila nechceme nakoniec konštatovať, že sme zlyhali aj, že oni zlyhali v zlepšovaní situácií. Takže GSP je jedna vec, teda tá základná schéma. GSP sme už na základe ľudských práv dvakrát prerušili v prípade Burmy, Barmime e, a v prípade Bieloruska, pokiaľ išlo o e, rozsiahle porušovanie ľudských práv. GSP plus, o tom hovoríme s Sri Lankou, je eh, osobitná eh, doložka osobitných výhod na základe dohovoru ľudských práv, eh, dohôd o právach pracovných a tiež environmentálnych. Pred dvoma rokmi sa spustili vyšetrovania týkajúce sa El Salvadoru. Dôležité preto, pretože viedli k zmene salvadorskej ústavy, takže dosiahlo to náš želaný efekt. Nešlo len o potrestanie krajiny, išlo o to, aby sa veci umožnili. Toto sa teda snažíme robiť so Sri Lankou a tiež naďalej e, prebieha dialog. A sú to aj ďalšie nástroje, ktoré vám dávam na zváženie. Jeden z nich je e, súvisí s obchodom, ide o týranie, kde ide e, zákaz e, obchodovania so zariadením, ktoré môže byť použité na týranie. Je tu problém s implementáciou tohoto usmernenia. Dôležit, e, neviem presne, aká je teraz momentálne situácia v implementácii tejto otázky. Takýto nástroj ale máme. Takisto sme zvažovali e, vývoz vojenských zariadení. Máme tu spoločné stanovisko e, týkajúce sa vojenských zariadení. A jeden z kritérií pre udelovanie licencií je nedostatok rešpektovania ľudské, ľudských práv. To, to udelovanie licencií prebieha cez členské krajiny. Máme tu e, mnohé formy na, e, sankcií. V zásade vychádzame z uznesení OSN, Bezpečnostnej rady OSN pre všeobecné sankcie My si môžeme voliť, či, je to, či sú to obchodné sankcie alebo zmrazenie aktív, ale aj iné typy sankcií. Nie všetkým tento nástroj celkom vyhovuje kvôli jeho kvôli jeho povahe. Neviem, či už sú tu kolegovia z uh, eh, DigiTrade, ktorí môžu nadviazať uh, z ich pohľadu. Ďakujem. Myslím si, že to bola veľmi, veľmi komplexný prehľad. To znamená, že už asi nemôžem nejako veľa dodať. Počuli ste o tých rozličných nástrojoch, nástrojoch v oblasti obchodu. Počuli ste o tých autonómnych opatreniach, o tom, čo sa prijalo v súvislosti s jednotlivými štátmi. Potom sú tu ešte také zmluvné elementy, ktoré sú súčasťou, súčasťou bilaterálnych dohôd a je veľmi zložité tam doplniť nejakú doložku o ľudských právach, o prípadnom pozastávaní dohody v prípade porušovaní. To je skôr súčasťou také všeobecnej politiky a dialógu s príslušnými krajinami. To znamená, že to bolo z mojej strany všetko. Piedne, že by ste mali nejakú špecifickú otázku, ktorá by sa týkala obchodu. Ďakujem pekne. Pani Arno, aj vášmu kolegovi za váš cenný príspevok. A teraz otváram rozpravu pre kolegov. Pán Kazak. Much, switch... Ďakujem pekne a dovolíte prejdem do bulharčiny. Благодаря госпожо председател, уважаеми колеги, наистина... Ďakujem pekne. Pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Čo sa týka doložiek o ľudských právach alebo ochrane životného prostredia a ich súčasťou, a ich súčasť v rámci obchodných dohôd, toto je veľmi dôležité. A musíme myslieť na to, čo povedali predrečníci Počet e, dohod o voľnom obchode rastie a musíme si uvedomiť dopad týchto dohod na situáciu v oblasti ľudských právach. Musíme si pozrieť, aký to má vplyv na medzinárodnú spoluprácu a iniciatívu príslušných štátov. Prístupy v tejto oblasti sú rôzne. Európska únia a špecificky Európsky parlament sa snažia zabezpečiť konzistenciu, lebo my sme priamo volení našimi občanmi a myslím si, že dôležité je postupovať veľmi obozretne a úzko sledovať porušovania ľudských práv, lebo dôležité je, že my ako Európania musíme hájiť určitý štandard – a keď nadviažím na to, čo povedal na začiatok pán Martin, keď ide o tie úmysly, ktoré on má v súvislosti so svojou správou, samozrejme musíme diskutovať na výbore INTA o týchto otázkach. Niektorí ľudia hovoria o tom, že mohli by tam byť nejaké dvojité štandardy, že by to bolo nekonzistentné, a že ten prístup k jednotlivým štátom konec koncov závisí od obchodných záujmov a od obchodných vzťahov. Áno, musím povedať, že áno, niekedy to tak je. Niekedy sa snažíme motivovať či už pozitívnym alebo negatívnym spôsobom. Dôležité je sa pozrieť na to, že keď použijeme takúto motiváciu, k čomu konec koncov vedie. Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a Európsky parlament teraz prevzal veľkú zodpovednosť a spolu s komisiou a radou musíme e, sledovať spoločné ciele. Ja by som mal otázku na zástupcov komisie, čo sa týka Sri Lanky a systému GSP+. Prečo ste sa rozhodli pozastaviť GSP+, v súvislosti so Sri Lankou a pri Kolumbii ste postupovali ináč? Samozrejme, vieme, že sa viedli rokovania s Kolumbiou a pokiaľ viem, Európska komisia nemá záujem ani začať nejakú misiu, ktorá by hodnotila uplatňovanie jednotlivých kritérií. Mnohí partnery, mnohé odbory, mnohé mimovládne organizácie naznačili, že stále dochádza e, k porušovaniu ľudských práv v Kolumbii a že sa nedodržujú ani pravidlá v rámci VTO. Chcel by som sa spýtať, aké sú mechanizmy v tejto oblasti, lebo o tom sa nehovorilo dostatočne. To znamená, že ako to je v súvislosti s doložkami ľudských právach v rámci dohodách o voľnom obchode. Je nejaká možnosť mať aj nejaké iné právne opatrenia, nejaké doložky alebo opatrenia, ktoré by boli nejakým spôsobom prepojené s takýmito mechanizmami. To znamená, že ak by sa nedodržiavali ľudské práva, že bolo možné pozastaviť eh, takéto doložky. Thank you. Ďakujem. Ďalší rečník. Budem hovoriť nemecky. <laughs> Mám tri body. V prvom rade by som chcela podporiť pána kolega Martina v tej otázke, že nesmieme pripustiť nekonzistentnosť keď ide o stanovisko k ľudským právam z našeho výboru, je naozaj odstrašujúce, keď si pozriete ľudskoprávnu situáciu v Kolumbii. A tu sa predstiera, že sa všetko samé od seba zlepší. Vo februári sme e, zistili objavenie masového hrobu s 2000 e, mŕtvolami prog- program vlády e, k odzbrojeniu para- paramilitantných jednotiek je dobrý, ale má veľa medzier. Je veľmi zlé pre e, imič Európskej únie, aj parlamentu, aj pre náš výbor, keď tu v takejto oblasti, pri takýchto očividných uh, veciach použi- meriame dvojitým metrom je to jasný signál, keď pre iné americké krajiny, keď je, pristupujeme k tejto krajine odlišne. Pani Ano eh, hovorila aj o sankciách, to je druhá problematika. Ide o obchodné dohody, ale dôležité v tejto súvislosti, a tu neviem, či je to vo vašom stanovisku, je tu teda dôležité, aby sme, sa, eh, aby sme diskutovali o tom, že sankcie, keď sa keď ide o, o, o, o E, obchodné sankcie, aby sa ne, ne, nepovažovali za ľudskoprávne sankcie, to je treba byť opatrný. Treba čoskoro snáď diskutovať aj o priostrených e, obchodných sankciách voči Iránu. A potom ešte doplňujúca otázka zástupcovi komisie. Vy ste povedali, že existujú osobitné problémy pri implementácie zákazu Eh, vývozu eh, zariadení na týranie. Samozrejme, že mnohé predmety sa dajú používať eh, na týranie, ale ja som to pochopila tak, že predovšetkým tu existuje vraj trh s elektronickými prístrojmi, ktoré sa používajú na týranie. A prečo, prečo tu máme osobitný problém toto implementovať, toto preverovať? Thank you. Thank you. Ďakujem. Chcela by som požiadať zástupcov komisie, aby reagovali na tieto otázky. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem hovoriť eh, v krátkosti o GSP, o referenčných normách a kritériách, ktoré sa tam uplatňujú na rozličné prípady, napríklad na Kolumbiu, o ktorých hovorili členovia výboru. Prvý bod e, na zdôraznenie. GSP je autonómnym opatrením Európskej únie v tejto oblasti a ten musí mať jasný cieľ a jasné referenčné normy, pretože inak by tu bolo riziko vytvorenie systému, ktorý nebude podporený medzinárodne uznávanými normami a pravidlami. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, keď sa prijalo nariadenie o GSP, že sa to použije ako referenčná norma, široko akceptovaná medzinárodná dohoda. To je najlepšia referenčná norma, ktorú môžeme vôbec mať a preto zmienky e, na mnohé dohovory o ľudských právach, niektoré sa týkajú environmentálnych a pracovných aspektoch, ako aj e, e, dohôd o obchodovaní s drogami Samozrejme, že dohovor má normatívny obsah, ten, e, na ten sa pozeráme, ale potrebujeme viac podrobností, pokiaľ ide o kontrolu a hodnotenie e, krokov v krajinách, e, ktoré profitujú z týchto zmluv, ktoré sú príjemcami mm, z medzinárodnej perspektívy, teda tu musia byť kontrolné opatrenia relevantných medzinárodných orgánov. Toto je vedúci princíp nariadenia GSP a preto kroky Európskej únie sú založené na výsledkoch e, takýchto medzinárodných organizácií, e, výboru OSN pre ľudské práva, záverov relevantných medzinárodných orgánov a podobne. V každom hodnotení takéhoto charakteru je tu vždy prvok politického posúdenia e, veci. Myslím, že to je mm, niečo, čo nemôžeme eliminovať, ani by sme sa o to nemali snažiť, pretože v podstate politické inštitúcie Európskej únie musia byť schopné a mm, pripravené analyzovať veci, pripraviť rozhodnutie na základe kritérií, ktoré sú e, definované v nariadeniach. Takže ak máme normatívne referenčné normy, to je dohovor, a ak máme presnejšie výsledky kontroly medzinárodného orgánu, tak e, toto je platforma, na ktorej môžeme založiť e, to konečné politické rozhodnutie Európskej únie. V súvislosti s Kolumbiou a Sri Lankou, tak tu musíme brať ohľad na viacero tém a otázok. GSP Plus je e, programom, ktorý stimuluje, e, aby sa veci zlepšili v danej krajine do veľkej miery je to založené na vôli a schopnosti a angažmáne danej krajiny s kontrolných orgánom alebo medzinárodnou organizáciou alebo inštitúciou EÚ. Situácia je taká, že napríklad eh, v prípade Sri Lanky, keď Európska únia chcela eh, preskúmať situáciu v tejto krajine, tak boli tu signály nespolupráce a to musíme brať eh, na zreteľ v súvislosti s Kolumbiou po rokoch intenzívnych rozhovorov a medzinárodných konfliktov prišlo rozhodnutie, že politika a opatrenia budú na stole medzinárodného orgánu, aby sa to zanalizovalo a Kolumbia teda dobrovoľne akceptovala e, to, že e, tu bude kontrola každý rok zo strany Medzinárodnej pracovnej organizácie, bude tu teda monitorovací systém a je na zozname krajín, ktoré sa pravidelne kontrolujú, kde sa kontrolujú pracovné normy. Je tu medzinárodná uh, konferencia, ktorá sa týka pracovných podmienok, ktorá prebieha a sú tu aj orgány OSN. Kolumbia sa rozhodla, že urobí tento krok a povie, toto sú moje kroky, pozrite sa na ne. A pozrite sa, či sa situácia zlepšuje alebo nie. Výsledok je taký, že situácia sa zlepšuje, nie je dokonalá, ale keďže toto je program stimulov, tak e, musíme sa zamyslieť nad dôsledkami e, stiahnutia takejto prípadnej zmluvy e, v prípade, že sa veci zlepšujú. Výsledky a závery relevantných medzinárodných orgánov sú tu, každý sa na ne môže pozrieť, každý si môže vyvodiť svoje vlastné závery, ale výsledok je taký, že tieto medzinárodné výsledky ukazujú, že je tu pohyb správnym smerom a politika zaangažovania by bola efektívnejšia ako politika e, sankcií. Túto príležitosť chceme využiť aj na to, aby som zdôraznil e, e, dopad udržateľnosti a dopadových štúdí v prípade obchodných zmluv a rokovania. Chcel by som povedať, že tieto hodnotenia samozrejme sú nezávislé, e, že ich robia konzultanti. Berie sa tu do úvahy názor európskych inštitúcií, Rady parlamentu komisie, ale sú veľmi užitočné pre rokovacie strany a pre hodnotenie výsledkov rokovaní táto štúdia dopadu a udržateľnosti je spojená s dôsledkami e, liberalizácie obchodu a záväzkov, obchodných záväzkov v kľúčových oblastiach, ako je napríklad zníženie chudoby, prístup k zdravotnej starostlivosti a sanite a podobne. Čiže vždy je tu priestor na zlepšenie, ale tieto hodnotenia riešia témy sociálnych práv, správ, ktoré sú e, priamo prepojené na hospodárske otázky a možné reformy hospodárskeho sektora ako výsledok otvorenia. Prepačte, mohli by ste to zhrnúť? Pani by ešte chcela niečo dodať. Ďakujem pekne, prepačte. Pokiaľ ide o mučenie, tak tu je výbor, ktorý sa schádza pravidelne, aby skúmal implementáciu tohto nástroja a otázka je, ako ste to povedali, pani Ložbilok, e, zoznam e, predmetov, ktoré sú v tomto nariadení. Pravidelne si kladieme otázku, či by sme mali rozšíriť tento zoznam alebo nie, čiže je to trochu komplikované. A ja som chcela povedať eh, k otázke ľudských práv aj to, že napríklad e, neberieme si dve, nezoberieme si dve krajiny a povieme, že sú na jednej úrovni alebo nie. Nie, pozeráme sa na trendy a či je pokrok alebo nie, pretože inak by sme e, nenapredovali. A pokiaľ ide o Kolumbiu, všetko, čo ste povedali, je pravda. Už rok príjmajú veľmi veľa spravodajcov OSN, máme teda základ. E, Ehm, a spravodajcovia OSN eh, majú určité výsledky a naozaj máme pocit, že sa veci zlepšujú. Ďalšia vec, ktorú som chcela povedať eh, v súvislosti s tým, čo povedal pán Martin, eh, nedávno bola zverejnená štúdia, na konci roka ju dostal parlament o e, obchode a detskej práci. Možno, že by sme sa mali na to pozrieť. A potom je tu ďalšia otázka, ktorá sa týka obchodu s tovarom, ktorý sa vyrába vo väzeniach, prison labor. Ďalšia otázka na diskusiu hlavne s parlamentom vzhľadom na túto správu, ktorá, ktorú pripraví pán Martin, je otázka E, transferu technológií, ako viete, Čína a spôsob, akým e, by v určitom čase mohlo dôjsť ku kontrole e, prístupu na internet. Toto je čoraz naliehavejšie. Vôbec tu nie je žiadne riešenie. A my sme si vedomí, že je tu veľa vecí, ktoré sa musia vyriešiť a otázka koherentnosti platí aj pre nás. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Arno. Pán Martin, chceli by ste ešte reagovať a zhrnúť to? Chcem kolegom veľmi poďakovať eh, za príspevky, takisto komisii i našemu hostovi. Pokiaľ ide, ako ste povedali, o vyhodnocovanie dopadov ľudských práv eh, takýto assessment by bol naozaj dobrý spoločne s eh, evaluáciou ekonomických dopadov dohôd o voľnom obchode. Eh, je to niečo, čo by sme my ako parlament mohli realizovať v, v tej fáze medzi inicializáciou dohody a eh, tým, kedy my ako parlament potvrdíme tú zmluvu, dáme svoj súhlas vyhodnocovať, či takáto dohoda o voľnom obchode bude v danej krajine dobrou či zlou správou pre stav ľudských práv. Nechcem ísť príliš do detailu, pokiaľ ide o Sri Lanku, niečo k tomu poviem, takisto o Kolumbii. Myslím si, že máme spoločné, e, spoločný pohľad, ja ako spravodajca, komisia, parlament, tie benchmarky tých e, dohôd o e, preferenciách by mali splňať medzinárodné štandardy stanovené medzinárodnými org orgánmi. Otázka, kde, máme, e, kde sa líšia naše názory, je ten monitoring, e, kedy my ako spoločenstvo, my ako komisia e, budeme posudzovať. Mne sa zdá, že sa to dá často zredukovať, a vy ste to sami potvrdili, na ten pocit, pocit komisie, aký má pocit komisia o danej krajine. Nie je to systematické vyhodnocovanie. E, Sri Lanka bol príkladom, príkladom, bola príkladom veľkého nepriateľa, lebo sa nezapájali do dialógu, ale e, príklad Kolumbie je zase krajiny, ktorá robí dialóg, ale porožme si otázku, je to úprimný dialóg alebo neúprimný majú len jednoducho lepšie PR a lepšie dokážu vyriešiť situáciu v krajine. Dúfam, že to tak nie je, čo by som ja ale rád e, videl ako dôkazy, že keď sa dostaneme do situácie, že by sme mali ako spoločenstvo preskúmavať situáciu v Kolumbii, mali by sme vyrobiť správu o tejto situácii a potom by mal nasledovať e, politické vyhodnocovanie ale nemali by sme vychádzať len z nejakého okliešteného zoznamu informácií. Nemyslím si, že sme to robili e, systematicky, že sme v tejto krajine situáciu posúdili systematicky. A tým sa dostávam k e, bodu, na ktorom sa, e, sa zhodujeme, že potrebujeme väčšiu konzistentnosť. Otázka vždy znie, čo je to koherentnosť, čo je konzistentnosť a to bude asi ťažšie dohodnúť, ako správne hovoríte, Jeff Eh, mal by som to, mal by som to ja nejak eh, zhrnúť, eh, zhrniem. Vy ste povedali veľmi dôležitú vec, pokiaľ ide o ďalšie obchodné zmluvy. Určite by sme mali tieto zapracovať do svojho stanoviska. Je to osobitne relevantné E, bolo by naozaj zmysluplné toto zapracovať. Ďakujeme, hovorí pani e, predsedajúca. A pre tých z vás, ktorí máte záujem, rada by som zdôraznila, že implementáciu e, usmernenia EÚ na zákaz dovozu a vývozu týchto nástrojov, ktoré sa dajú použiť na týranie 17. marca. Takisto by som chcela vám pripomenúť, kolegovia, že máme nasledovné lehoty. Diskusia o e, návrhu stanoviska v podvýbore to je 26. a 7. apríla. Lehota na podávanie pozmeňujúcich návrhov 28. apríl, 6 e, hodín popoludní. Diskusia o pozmeňujúcich návrhoch v podvýbore 10. mája. A e, ďalej potom vo výbore ešte v, v júni a a zapojené budú aj výbory pre rozvoj, životné prostredie, tie by mali svoje stanoviská dodať a k čomu sme ich vyznali. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste vystúpili i tým, ktorí sa zapojili e, do všeobecnej diskusie a dostávame sa k ďalšiemu bodu našeho programu a to je naše vypočutie, výmena názorov, ak chcete, o násilí páchanom na ženách v ozbrojených konfliktoch. Množstvo e, kolegov a účastníkov dnes sa dostavilo e, na toto vypočutie. Všetkých vás chcem privítať a uvediem, že táto výmena názorov je súčasťou programu k e, e, s cieľom osláviť 8. marca Medzinárodný deň žien Aj naši hostia sa počas tohoto týždňa zúčastnili viacero podujatí. I ďalší poslanci majú možnosť sa zúčastniť fotovýstavy na, tretej, na treťom poschodí, e, kde e, ide o tému e, vzťahujúcu sa na Demokratickú republiku Kongo, kde pod názvom Znásilňovanie ako nástroj vojny. Vystúpenia máme dnes predpokladané v rozsahu 10 minút. Prosím, nepresahujte tento časový rámec. Pani Hauser a pani Čimpambu e, nám povedia o svojich skúsenostiach e, z vojnových oblastí, kde e, ženy trpia. A potom pani Lorenzo a pani Orno budú hovoriť o situácii týkajúcej sa implementácie E, rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1325. Takisto pokiaľ ide o e, nové usmernenia pre boj proti násiliu na ženách. Tieto usmernenia z roku 2008 spolu s komplexným prístupom k implementácii e, rezolúcie OSN 1325 a 1820 k mieru a bezpečnosti tieto ešte neboli predmetom akýchkoľvek diskusí tohoto podvýboru, hoci rozsah týchto usmernení ide aj za, rámec tej problematiky násilia. Je, e, vo vojnových konfliktoch ide tu aj o násilie domáce. E, je to takisto dôležité v tomto kontexte. Začneme našim prvým rečníkom, našou prvou rečníčkou. Ide o pani doktorku Moniku Hauser, zakladateľku a výkonnú riaditeľku eh, z organizácie Medica Mondiale, eh, ktorá dostala aj ocenenie za túto činnosť v roku 2008. Eh, Ďakujem pekne. Začnem teda po nemecky. Chcem sa srdečne poďakovať za pozvanie že ste pozvali kolegyňu Žanin Čipambu Mukanirva a mňa. My sme sa zaoberali východným Kongom a ženami, ktoré prežili vojnový konflikt. Nezaberáme sa toto tému iba v súvislosti s 8. marcom, ale zároveň som rada, že v súvislosti s 8. marcom sme sa mohli prísť medzi vás. Vtedy svojho času sme založili pred 17 rokmi organizáciu Medica Mondial. Určite viete, že v Bosnie, Bosne e, tisíce žien boli znásilnených Vtedy sme založili túto organizáciu, lebo, lebo chýbala vtedy podpora, komplexná podpora, humanitárna pomoc ženám, ktoré prežili e, niečo také. V priebehu 17 rokov sme vypracovali odborné štandardy pri práci s traumatizo- traumatizovanými ľuďmi a vytvorili sme určité prepojenie medzi e, tou rezolúciou OSN 1325 a zaoberáme sa neustále otázkou, ako vlastne ženy vnímajú to, že čo je pre nich spravodlivosť. Mnohé roky realizujeme projekty na Balkáne a od roku 2002 pôsobíme v Afganistane. Máme veľký projekt v Libérii a podporujeme mnohé ženské organizácie v krízových regiónoch na celom svete. Pre všetkým podporujeme aj organizáciu PAIF po 17 rokoch práce a využijem tú príležitosť na to, aby som povedala, že skutočne bolo to veľmi náročné a ťažké bolo e, si uvedomiť to, že napriek mnohým rezolúciám situácia žien sa nezmenila. A teraz prejdem do angličtiny. Čo sa týka Demokratickej republiky Kongo, tak e, situácia vyzerá tak, že sú tam muži, ktorí bojujú a využívajú svoju moc, ktorú majú na to, aby znásilňovali každý deň ženy. Toto je istá stratégia, ničia ženy, rodiny, ako aj komunity. Je to forma násilia, ktorá, ktorú budú sebou niesť ženy celý život, zatiaľ čo tí páchatelia nie sú stíhaní. Keď to porovnáme s Bosnou, dnes tu máme uznesenie 1325, rezolúcia OSN 1325, ktorá znamená, teda hovorí o právach ženského obyvateľstva a o dodržovaní týchto práv v rámci misií, mierových misií. Prešli, aj, prešli viacer roky od rezolúcie 1820 a vidíme, že situácia sa nezmenila. Sú samozrejme úsmernenia Európskej únie, ktoré sa zaoberajú eh, tými, ktorí obraňujú ľudské práva. Dôležité je ukončiť tú netrestnosť páchateľov takýchto činov. Čo sa týka Bezpečnostnej rady OSN, tak viac ako 100 tisíc konžských žien a dievčat bolo znásilnených v období 2008. 20 až 30 žien sa nakazilo v tejto súvislosti vírusom HIV. Je našou povinnosťou zmeniť e, situáciu žien v krízových oblastiach. Páchatelia tohoto násilia je konžská armáda ako aj národná polícia. Bezpečnostná stratégia pre lokálnu políciu a armádu a implementácia to je to, čo podporuje Európska únia a OSN. Máme skúsenosti a analyzovali sme situáciu a vidíme, že nevyvíja sa situácia dobrým smerom. E, Znásilnenie sa považovalo za čisto ženskú záležitosť, pritom je to ale mužská záležitosť. A je to veľmi vážna bezpečnostná hrozba. Napriek oddanej práci mimovládnych organizácií, sexuálne útoky, domáce násilie, znásilnenia zostávajú aj v, mier, v rámci mierového procesu problémom. Boli tam, spomínalo sa to, že je nutné ukončiť beztrestnosť, ale nevykonal sa žiadne úsilie na to, aby sa tento problém riešil. Ochrana civilistov je súčasťou mandátu misií, ale dochádza stále k týmto činom Aktuálna situácia poukazuje na to, aká je zložitá situácia pre ženské organizácie, aká majú problémy chrániť konžské ženy. V súčasnosti lokálne ženské organizácie sa snažia dosiahnuť národný zákon, ktorý by implementoval vlastne politiky, ktoré už aj tak existujú a ktoré podporili ženské práva a ich chránili. Čo nám chýba je v rámci Menuku e, určitá ženská jednotka, ktorá by sa zaoberala odhalovaním znásilnenia iných zločinov. Je tam 600 indských policajtiek a oni sa snažia hľadať takýchto páchateľov a priviesť pred súd. Oni poskytujú aj právnu pomoc tým, ktorí, to, ženám, ktoré zažili takéto udalosti. Toto sú určité pozitívne príklady, ktoré je možné implementovať v rámci stratégie MENUK. MENUK a EÚ musia chrániť ženy pred znásilnením. Nový mandát MENUK musí obsahovať ochranu pred znásilnením a aj pravidlá pre to misiu to musia obsahovať. Realita ale v v Gome je iná. Častokrát naši partneri v rámci PAIF sa snažia získať podporu MENUK, snažia sa presvedčiť Európsku úniu, aby oslobodili ženy z sexuálneho otroctva vo vojenských táboroch. Domáce obyvateľstvo a naši partneri sa ale tomuto bránili a tak sa nepodarilo tieto dievčatá oslobodiť. Keď sa v jednotlivých prípadoch e, takéto niečo vykoná, tak tie devčatá sú vlastne ohrozované aj naďalej. Preto sa chcem spýtať, na čo máme usmernia EÚ o ochrane aktivistov ľudských práv, keď, nie, keď to nie je implementované? Je nevyhnutné poskytnúť finančnú podporu, nebyrokratickú podporu, poskytnúť víza pre obhajcov ľudských práv. Ďalej, Európska únia v rámci implementácie usmernení EÚ by mala ísť týmto smerom. Dôležité je monitorovať súdne spory, aby sa garantovali spravo- garantoval spravodlivý súd, aby aj vláda pochopila, že musí dodržiavať národné ako aj medzinárodné konvencie. je nutné apelovať na konžskú vládu, aby chránila ochrancov ľudských práv, lebo útoky voči ním sú veľmi časté. Sme znepokojení, znepokojení, aká je situácia v oblasti ľudských práv v krajine. Predovšetkým sa teraz diskutuje o tom, že sa má stiahnuť menúk. Dôležité je zapojiť do diskusie občianskú spoločnosť o určitých mílnikoch pre exitovú stratégiu. Potom je dôležité zabezpečiť ochranu pred násilím a pred znásilnením. A toto musí byť súčasťou multilaterálnych rokovaní. Je nutné rokovať s prezidentom Kabila, Kabilom a jeho ministroch. Je dôležité, aby ženské organizácie mohli lepšie profitovať z peňažných darov, lebo väčšinou tieto dary smerujú veľkým organizáciám a malé mimovládne organizácie potom nemajú potrebné kapacity a nevedia e, spravovať príslušné rozpočtové e, projekty a ich rozpočty. Sú tu dôležité nástroje pre organizácie v krízových oblastiach a chcela by som povedať, čo sa týka tých malých organizácií, pre nich je tam množstvo technických problémov a nemôžu sa uchádzať o takéto finančné prostriedky. Tieto malé organizácie sú ale dôležité. Oni pomáhajú obetiam znásilení priamo v regióne a zároveň tieto organizácie sú neustále ohrozované milíciami ako aj vládnym predstaviteľmi. Ukončenie beztrestnosti je hlavná priorita tak a dôležité skoncovať so sexuálnymi zločinmi a znásilňovaním žien. Alebo hlavný problém v Kongu je práve táto bezstretnosť. Realizujú sa tam 70 programov, ktoré by mohli byť e, implementované v Demokratickej republike Kongo. Európska ODE mala vypracovať cestovnú mapu pre implementáciu reformných programov v oblasti bezpečnosti ako aj spravodlivosti. Dôležité sú aj opatrenia, ktoré zabezpečia práva žien a ich ochranu pred znásilnením. To musí byť hlavnou súčasťou týchto politík. Dôležité sú aj znalosti, e, ktoré majú ženské organizácie, nutné s nimi rokovať a oni môžu prispieť celému vývoju pozitívnym spôsobom. Na záver by som chcela zdôrazniť, že ten problém v súvislosti s násilnením je tak rozsiahlý, že Európska únia musí mať špeciálneho splnomocnenca pre rodovo motivované násilie. Je dôležité zabezpečiť lepšiu synergiu medzi jednotlivými programmi na jednotlivých úrovniach Európskej únie. Čo sa týka všetkých misií Európskej únie, potrebujeme mať viac znalostí o tom, ako chrániť ženy a dievčatá pred sexuálnym násilím, lebo toto je súčasťou každého konfliktu a ak chceme bojovať proti týmto kriminálnym činom, potrebujeme tieto znalosti. Potom dôležité sú aj, aj zapojenia žien do ďalších programov, ako je napríklad bezpečnosť, hospodárstvo a zdravotníctvo. V roku 2009 10 páchateľov znásilnení bolo odsudených v Kongu, v Gome. Prečo to, sa to podarilo? Podarilo sa to preto, lebo tam bol tlak zo strany OSN. Potom ako Hillary Clinton navštívila Gomu a Kinshasu, a kde povedala, čo treba spraviť. Po druhé, šírenie povedomia u mimovládnych organizáciách v regióne a potom predovšetkým obete boli statočné, oni vypovedali, e, spomínali všetky detaily a tak sa podarilo e, priviesť týchto ľudí pred súd. Oni tak týmto spôsobom prispali k vybudovaniu spravodlivosti vo svojej krajine. Ak títo ľudia budú mať možnosť hovoriť, tak strach z odvety e, zmizne. Musíme ich v tomto procese podporiť, musíme prispieť tejto spravodlivosti pre tých ľudí. Ide o dôstojnosť obetí a ide aj o dôstojnosť nás. Ďakujem. Thank you. Thank you, Dr. Hauser. Ďakujeme doktorke Hauserovej. A teraz Určite budeme mať príležitosť ešte tie veci zopakovať, alebo na ne reagovať, alebo ich aspoň zrenúť. A teraz chcem srdečne privítať e, nášho hostia z Demokratickej republiky Kongo, pani Mukainva. Je to projektová koordinátorka a týmto by som jej dala slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem len doplniť to, čo povedala moja predrečníka. Násilie proti ženám v ozbrojených konfliktov e, sa je, je podobné. Situácia je podobná v, krajinách, v mnohých krajinách konfliktov. Dochádza k znásilneniu, k sexuálnemu otroctvu. A vo všetkých krajinách je to rovnaké, či už ide o krajiny severu alebo juhu. Všade tam, kde je vojna, ženy trpia týmto zlom. Ja, ja sa chcem e, zamerať na situáciu žien v Demokratickej republike, republike Kongo. Hoci e, krajina bude e, práve zorganizovala demokratické voľby a tým e, získala inštitúcie, verejné a demokratické. Napriek tomu sa tela žien stávajú boiskom na východe, krajín, kde ešte, východe krajiny, kde ešte stále pretrváva konflikt. Ženy sú samotným cieľom ozbrojených skupín, e, ktoré sú antagonistické a Eh, operujú eh, v severnom a južnom Kivu a vo, v, vo východných provinciách. Sexuálne násilie sa využíva ako vojnová stratégia preto, aby sa ničili rodiny, miestne komunity a teda samotná eh, populácia Konga. Ženy v Kongu už teraz trpia sociálno, kultúrne a znovu alebo opätovne čelia fenoménu sexuálneho násilia napriek prijatiu mnohých uznesení a rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. Citujem e, rezolúciu 1325, e, ktorá práve oslavuje 10. výročie, rezolúcia 1820, druhé výročie. Oslavujeme, napriek tomu tieto zločiny sú nepotrestané. Napriek snahám vlády v Kongu na um, poli jurisdikcie napriek prijatiu zákonov, uh, ktoré uh, majú zabrániť sexuálnym zločinom. Uh, boj proti takémuto rodovému násiliu pretrváva na východe krajiny, dochádza naďalej k násiliu proti ženám a reakcia medzinárodného spoločenstva prostredníctvom agentúry OSN ako napríklad UNFPA, UNIFEM, medzinárodné mimovládne organizácie, miestne mimovládne organizácie. Tieto odpovede sú mm, humanitárneho a naliehavého charakteru. Ale aj tak Viaceré dievčatá sú znásilnené, pretože obete sú vlastne dvojité. Obete nielen, že sú to obete e, tých násilníkov, ale sú to aj obete e, a sú to mm, ciele útokov miestnych spoločenstiev, sú stigmatizované. Prostriedky vymedzené na boj s týmto zlom sa nedostávajú k obetiam, pretože obete žijú vo vidieckých oblastiach, tam, kde neexistuje nejaké sanitárne zariadenie, ktoré by im pomohlo. A tiež e, nie je tam kompetentná jurisdikcia na to, aby sa odsudili takéto zločiny. Za takýchto okolností povedala som, že sú tu výzvy ktoré musíme e, zvládnuť, musíme sa voči ním postaviť udržateľne a bojovať s týmto zlom. Odpovede, ktoré sme doteraz dávali, riešia skôr dôsledky a nie príčiny. Ide o všeobecnú neistotu, e, ktorá prevláda e, na východe Konga. Čiže ak sú tu programy a projekty, ktoré môže Európska únia zrealizovať na pomoc e, ženám v Kongu, tak najskôr musí ísť o reformu bezpečnostného systému tak, ako to bolo v prípade reformy justičného sektora. Napriek prítomnosti e, takýchto programov v Kongu ešte existujú provincie, kde Máme odsúdených za takéto zločiny, ktorí sú ale na slobode, pretože nie je väzenie, kam by sme ich dali. Odsúdili sme ich, ale v podstate sú slobodní, pretože väzenia nie sú schopné prijať takýchto väzňov. Musíme sa snažiť, aby sme odstránili túto beztrestnosť. Medzinárodný trestný tribunál má obmedzenú e, kompetenciu, pokiaľ ide o zločiny spáchané v roku 2002 a Demokratická republika Kongo je e, v stave vojnového konfliktu od roku 1996. Čiže musíme nájsť e, nástroj, pretože inak bude beztrestnosť pretrvávať. tí, ktorí sú zodpovední za sexuálne zločiny spáchané medzi 96. a júlom 2002, zostanú naďalej nepotrestaní. To je nespravodlivé v očiach konžských žien. Potom je tu otázka odškodnenia e, obetí. Pardon. Tieto ženy ktorých intimita bola e, narušená, ktorých telo bolo zničené, ktoré sú ktorým boli odobrané ich reproduktívne orgány, tieto musia sa dovolať svojich práv. Tento aspekt musí zaujímať Európsku úniu v rozličných programoch v Demokratickej republike Kongo. Všetci viete, že rozličné dohody, o ktorých sa dnes rokuje v DRC, ide o ozbrojené zahraničné skupiny alebo miestne ozbrojené skupiny, tak ženy sú vyňaté z týchto, vylúčené z týchto rokovaní. A napriek tomu si uvedomujeme, že ak e, si prečítate rezolúciu 1325, tak ženy zohrávali dôležitú úlohu v vo vyriešení konfliktov. A konžské ženy majú skúsenosti s rokovaniami eh, v rámci Konga, Sun City, kde sme inštitúcie, ehm, kde sme pomohli vytváraniu inštitúcií. Prítomnosť žien samotných mení charakter dosiahnutých dohôd a rokovaní. Na tejto otázke sa musí intenzívne pracovať preto, aby ženy mohli byť súčasťou konsolidácie mieru, pretože Kongo je v tomto období. Tiež tu máme ďalšie výzvy, ďalšie problémy. Ide o financovanie mierových iniciatív žien e, v postkonfliktných zónach a krajinách, e, hovoriť o krajinách veľkých jazier, musíme vynakladať zdroje a financovať iniciatívy žien, pretože programy a, a rozpočty pre ženy v týchto krajinách nie sú dostatočne finančne pokryté. Krajiny Veľkých jazier, Rwanda, Burundi a RDC majú medzinárodné projekty, ktoré sa ktorými sa implementuje rezolúcia 1325, ale tieto národné plány, preto aby boli, aby boli implementované, tu sa vyžaduje podpora. A touto výzvou by som ukončila môj prejav a poďakovala sa vám. Thank you. Thank you. Ďakujeme a ďalším e, rečníkom je pani Lorenzo, z, e, ktorá zastupuje španielské predsedníctvo. Ďakujem. Je mi veľkou cťou, pani predsedníčka, že za španielské predsedníctvo môžem byť prítomná. Chcem doplniť tú diskusiu slovami o tom, čo robí Európska únia aké sú usmernenia súvisejúce so zločinmi a násilím e, na ženách. Pokiaľ ide o rovnoprávnosť v politickej a hospodárskej oblasti, e, tá je dôležitá, ale tu os treba doplniť ešte aj o rovnoprávnosť e, v súkromnej oblasti. Veľmi dobre to súvisí s mnohými realizovanými aktivitami v Európskej únii. Vo vnútri Európskej únie sa e, prednedávnom prijali uzávery rady k tejto téme. Je tam množstvo opatrení, medzi iným aj tie, ktoré EÚ prijala vo vzťahu k násiliu na ženám. Pokiaľ ide o e, opatrenia navonok, ide o ochranu e, práv žien a toto nepriamo bolo zapracované aj do všetkých 8 usmernení EÚ k ľudským právam a medzinárodnému e, humanitárnemu právu, medzinárodným humanitným právam, medzi iným e, situácia e, žien, ktoré bojujú za ľudské práva a sú prenasledované a sú v nebezpečí násil na ženách a dievčatách, to je samozrejme dôsledkom diskriminácie e, dievčat a žien. Je to veľmi rozšírená e, forma e, zločinu, ktorá sa vôbec na svete nestíha. O tom sa tu už hovorilo. Preto je dôležité, že v decembri 2008 bola vypracovaná smernica, ktorá, alebo usmernenie, ktoré sa za, zaoberá touto oblasťou. Toto usmer, tieto usmernenia veľmi široko ponímajú E, násilie na ženách a dievčatách. Sú tu všetky druhy násilia, ktoré môžu viesť k telesnému, duševnému alebo sexuálnemu poškodeniu újme. Takisto hrozenie alebo hrozenie týmito, týmito zločinmi. To je veľmi široký koncept, ktorý len presahuje e, problematiku násilia na ženách e, v ozbrojených konfliktoch naša krajina sa teraz v Únii, v Únii snaží aj implementovať tieto uzávery. Začalo tým, už, e, začalo tým už české predsedníctvo. Dôležitú fázu týchto usmernení sme teraz uzavreli a táto úvodná, v tejto úvodnej fáze sa nám tiež podarilo za posledné dva roky tieto usmernenia E, preniesť do jednotlivých krajín a informovať ob, e, veľvyslanectva a občianskú spoločnosť a starať sa o to, aby sa to implementovalo, aby sa vedol dialog medzi občianskou spoločnosťou a, a e, vyslanectvami, ale tiež e, išlo aj o zbieranie informácií o konkrétnej situácii na mieste. Bola o tom pripravená správa, zo strany delegácií EÚ a vyslanectiev a v, dokonca až 88 krajinách. Neformálna podskupina e, skupiny, skupiny pre ľudské práva v Rade a takisto špeciálna pracovná skupina Task Force, ktorá e, skúmala týchto 88 správ a tieto informácie sa spracovali vo veľkej e, tabulke, ktorá sa používa pre činnosti, ktoré teraz realizujeme, táto tabulka a informácie v nej obsiahnuté sú naozaj veľmi užitočné pre budúcu prácu v tejto oblasti. Je to jasný príklad úsilia EÚ a dané veľvyslanectva v daných krajinách sa usilovali o realizáciu cieľov týchto usmernení na základe týchto princípov e, predsedníctvo, španielské predsedníctvo bude aj naďalej e, pracovať na tom, aby tie opatrenia sa implementovali. V prvom rade, aby sa tieto tabulky aktualizovali, aby sa brali ako živé dokumenty a takisto spolupráca s občianskou spoločnosťou e, tak, aby e, sa vec, aby veci uľahčovali opatrenia, a naozaj zodpovedali skutočnosti. Ďalej potom mali by, sa, e, mali by z tejto tabulky vyplývať aj opatrenia na národnej, lokálnej, e, globálnej úrovni. Na národnej úrovni sme už našim e, veľvyslanectvám oznámili, že majú vypracovať odporúčania, ktoré sa odzrkadlia v správach a ktoré prijali, prijala podskupina na regionálnej úrovni. Tieto správy budú používané a tabulky tiež používané, tak aby jednotlivé e, odporúčania mohli byť e, e, využité aj na reál, regionálnej úrovni, aby sa dali použiť v rôznych regiónoch, iných regiónoch sveta. Z toho sa od, odvedú odporúčania multilaterálneho charakteru. Po tretie sa postaráme o to, aby lokálne stratégie boli vypracované a jednotlivé delegácie veľvyslanectva EÚ by na nich mali pracovať tak, aby bolo možné úzko spolupracovať s, tamojšou občanskou spoločnosťou, tak Takisto k tomu máme dva roky času do roku 2012. Máme čas na vypracovanie týchto stratégií. Veľvyslanectvá a delegácie EÚ musia tiež e, informovať o podniknutých krokoch. Po štvrté potom španielské predsedníctvo bude osobitne sledovať i ojedinele prípady, ktoré sú špeciálne relevantné a ktoré sa vzťahujú na ženy, ktorý, na ktorých je páchané násilie. K tomu budú vyhlásenia EÚ, ak to bude potrebné. Po piaté, Španielsko ako predsednícka krajina Európskej únie sa postará tiež o to, aby e, rodová otázka a otázka násilia na ženách bola ďalej e, implementovaná alebo objavovala sa v dialogu k ľudským právam, ktoré E, ktorý vedie Európska únia s tretimi krajinami. Príkladom je tiež téma, ktorá sa zapracovala do dialogu medzi EÚ a Moldavskom. Včera sa tento dialog e, uskutočnil v Kišiňove. Takisto napríklad dialog EÚ s Japonskom, e, kde budeme diskutovať v Ženeve. Ďalej potom multilaterálne fóra, v rámci ktorých takéto témy budú riešené, teda témy, ktoré súvisia s násilím na ženách a tiež s diskrimináciou proti ženám. Celkom jasný príklad, kde je podpora EÚ e, e pri mexickej iniciatíve v oblasti ľudských práv, že by sa vytvoril mechanizmus e, s cieľom zistiť, či diskriminujúce zákony existujú, zákony, ktoré by diskriminovali ženy a je možné, že táto iniciatíva by potom mohla byť zapracovaná aj do Rady pre ľudských práv. Po siedme Španielsko ako predsednícka krajina Ehm, prijal aj bod, e, ktorý sa musí zapracovať do všetkých zasadnutí e, e, ku konfliktom, predovšetkým pokiaľ ide o, o zabíjanie žien, zabíjanie dievčat ako potomkov a takisto otázka zrovnoprávnenia a násilia na ženách. A tiež chceme ešte jeden bod riešiť a to je sú opatrenia, ktoré Španielsko ako predsednícka krajina EÚ prijala s cieľom e, pripomenúci e, 10. výročia uznesenia e, rad, e, Rady k bezpečnosti žien a k mieru. Len jedna časť tohoto násilia sa týka ozbrojených konfliktov, ale ako sme už povedali, je to veľmi ťažká forma ktorou sa spochybňuje po danom vojnovom konflikte ďalšie budovanie a zmierovanie. K tomu existujú príslušné e, uznesenia rady, ktoré treba implementovať v zahraničnej bezpečnostnej politike a opravnej politike aj v rozvojovej politike. Príklady sú napríklad dokumenty, ktoré boli už pomenované, globálne, e, usmernenie použitia týchto uznesení a použitie týchto uznesení v rámci spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky. Potom tiež možno uviezť aj na finančné nástroje EÚ, ktoré sa používajú na to. A tiež e, použitie odborníkov v prípade vojenských misií EÚ. Okrem toho by sme chceli ešte poukázať aj na vypracovanie národných akčných plánov na realizáciu uznesenia rady. My sme jednou z členských krajín EÚ a členských krajín OSN, ktoré, ktoré, e, ktoré vypracovalo takýto plán. Ďalšie tri krajiny tiež vypracujú takéto národné plány. Bola tiež zverejnená správa generálneho sekretariátu e, o násilí e, a tomu má Španielsko konkrétne návrhy, aby sa posilnila práca EÚ a uznesenia OSN, aby sa lepšie implementovali. Spolupráca s belgickým predsedníctvom na príprave 10. výročia um, a príslušných uznesení. K tomu bude e, seminár v Madride k implementácii uznesenia 1325 eh, v rámci zahraničnej bezpečnostnej politiky. Takisto estonská iniciatíva, to by malo byť vypracovaná správa eh, k úspechom a výdobytkom implementácie eh, uznesenia 1325 v NATO, k tomu sú odporúčania. No a na záver ešte snáď dohoda o tom, že uznesenie 1325 by sa malo viac implementovať v rámci mierotvorných misií OSN. Záverom ešte španielské predsedníctvo je presvedčené, že boj proti násiliu na ženách a diskriminácii e, žien je dôležitý, je to priorita pre EÚ aj pre členské krajiny v rámci e, ľudských práv. Nielen preto, že tvrdíme, že sú to ohavné činy, ale tiež preto, že tvrdíme, že sa nič nerobí, vlády e, tieto e, činy neberú na vedomie a to je na škodu politike i hospodárstvu daných krajín. Mnohé vlády teraz však chcú tento problém e, e odstrániť a aktívnejšie sa zapája do tejto oblasti. Naša výzva teda spočíva v tom, že e, musíme upovedomovať, upozorňovať občianskú spoločnosť i vlády na závažnosť týchto e, zločinov práve v krajinách, kde sa tá, tento problém nevníma ako problém, ale ako inštitucionálna e, zvyková vec. A ďalšia vec, mali by sme bojovať proti násiliu na ženách v rôznych e, e oblastiach. Prevencia, podpora, pomoc obetiam, trestanie e, zločincov, a to všetko e, musíme implementovať vo všetkých spoločnostiach sveta. Ďakujem. Ďakujem. A náš posledný rečník je pani Veronik Arno z Európskej komisie, e, ktorá je riaditeľkou DG medzi multilaterálne vzťahy a ľudské a pre ľudské práva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pokúsim sa doplniť to, čo povedali predrečníci s veľkou skromnosťou, pretože našťastie my sme veľmi ďaleko od toho násilia priamo v teréne, ktoré kolegyňa Skonka opísala. Myslím si, že e, môžeme len privítať to, že Európsky parlament sa sústreďuje na túto tému, pretože dnes e, oznavujeme, oslavujeme 10. výročie rezolúcie 1325. Je to politicky zásadná vec, pretože poprvýkrát Bezpečnostná rada sa zamerala na násilie proti ženám v ozbrojených konfliktoch, ako kolegovia povedali. Vždy to bol vojenský nástroj, už dlho. Čiže musíme oslav... je to dôležité, že oslavujeme toto 10. výročie. Európska únia e, má dohodu s Ban Ki-moon, konferencia revízie 1325-ky. Snažíme sa ale o niečo konkrétne, nie konferenciu bla bla, ale chceli by sme dosiahnuť konkrétny pokrok. Mám trochu obavy z toho, že na úrovni OSN veci sa ešte celkom nezorganizovali a znepokojuje ma aj to, to oneskorenie v diskusiách, hoci politická vôľa je veľká. Čiže je tu pokrok, treba e, to využiť a v novembri minulého roku v rámci OSN poprvýkrát OSN po rozprave o Kongu e, prijala e, dohovor proti násiliu proti ženám s možnosťou sankcií a kontroly a vieme, že Bývalá komisárka, komisárka Malstromov e, bude mať právo moc e, robiť e, takéto skúmanie. To je dobré. Vidíme tiež, že v Ženeve počas Rady o ľudských právach pani Pile ku Kongu, ale nielen ku Kongu, sa čoraz viacej sústreďovala na otázky násilia na ženách, čiže aj kolegyňa zo Španielska sa zmienila o tom, čo robí Európska únia. Pre nás je dôležité hovoriť o rozličných nástrojoch a ich združeniu občianských ako aj e, humanitárnych nástrojov v rámci tradičných nástrojov ako napríklad to povedala moja predrečnícka, to nie je celkom jasné, sú tam naliehavé a nenaliehavé nástroje a potom sú tam e, vojenské a civilné a my sa snažíme práve veci skoordinovať. Pravidelne diskutujeme s členskými krajinami o implementácii akčných plánov a Žanín spomenula, že Burundi a Rwanda majú akčné plány. To vnímam pozitívne, pretože až doteraz k 17 krajinám, ktoré mali e, akčné plány, našťastie alebo na nešťastie vždy to boli európske krajiny. A pokiaľ ide o Afriku, ak si správne spomínam, ide o Liberiu a Sieru Leone a možno pobrežie Slonoviny. Čiže čaká nás ešte veľa práce a nejde len o otázku peňazí, ale aj vzdelávania, politickej vôle a podobne. Viem, že obetiam toto nepomôže, je to len, kým je to len na papieri, ale je to dôležité. Sústreďujeme sa na partnerstvo s OSN, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť. Máme 12 pilotných krajín v boji proti násiliu na ženách a e, tu sem patrí aj DRC a UNIFEM. Čo sa teda snažíme urobiť? Ide o e, nástroj varovania a skúmanie ukazovateľov, ktoré sú také presnejšie, pokiaľ ide o násilie na ženách. Z politického hľadiska Izabel, pardon, Beatrice zo španielského predsedníctva to povedala, snažíme sa zvýšiť e, povedomie o týchto veciach v politických a ekonomických dialogoch a Pracujeme s Africkou úniou, ale je jasné, že to nestačí. Pokiaľ ide o, o civilné programy, tak e, voľby, ktoré e, sú čoraz viacej v tých post, postkonfliktných krajinách. Máme vždy rodových expertov z nástroja stability E, financujeme školenie a máme tu kontaktné rodové body a od roku 2012 chceme implementovať systematicky ten rodový aspekt do všetkých našich projektov. K ekoprojektom tu sa zvyšuje dôležitosť otázky rodovej, ale tiež otázky detí, pretože násilie proti ženám nejde o násilie žien, ale násilie mužov a máme tu obete, ktoré sú ženami, ale aj deťmi. Teda dievčatá aj chlapci. Je to čoraz eh, početnejšie a je tu koordinácia darcov a tiež koordinácia mimovládnych organizácií zameraná eh, na tieto problémy. Pokiaľ ide o politiku obrany a s tým spojené programy, tak teraz je tu systematicky vždy vyčlenený rodový expert v projektov v Čade, v Kosove. Máme takýchto poradcov a na záver by som chcela uviesť projekty, ktoré sa týkajú Konga, to je taký emblém a symbol komplexity, komplexnosti tohto problému, čiže čo robíme, podpor obetiam E, ide o lieky, psychologickú pomoc a vzdelávanie. Boj proti beztrestnosti to je základné a OSN podporujeme v reforme bezpečnosti. To sa už spomenulo v predošlých príspevkoch projekty ktorým cieľom je e, nastolenie spravodlivosti na východe krajiny. A v týchto projektoch sa rozšírili ciele napriek teda tomu, že ten fenomén sexuálneho násilia pretrváva. Je to špecifikum, špecifikum z marca. Ide o financovanie projektov zo strany Spojeného kráľovstva a Švédska. Snažíme sa ich ko- koordinovať aj v rámci členských krajín. Snažíme sa o prevenciu, s, je to projekt Unifemu. Podľa mňa by toto mohlo byť modelom, ak dovolíte tento výraz, a súvisí to s výzvou parlamentu, kde sa hovorí, že v našej expertnej politiky by sme mali mať špeciálnych e, e, predstaviteľov, ktorí sa budú zameriavať na tieto problémy. E, bola tu urobená prieskumná misia, je to iniciatíva generálneho tajomníka rady v oblasti veľkých jazier. E, išlo skúmanie problematiky sexuálneho násilia, čiže mandát tejto misie sa predlží a dúfame, že to prispeje k riešeniu, ale ako povedali ako povedala pani Mukanirva, zásadné aj naďalej je to, že pomoc sa musí dostať do terénu Ide o vidiecké oblasti, kde nie je infraštruktúra, či už sanitárna alebo právna. A tieto komentáre odovzdám, odovzdám ďalej. Všetci ste povedali, že sa tu žiada silná reakcia. Pozitívne je to, že teraz všetci uznávajú, že tieto zločiny sú netolerovateľné a je tu potrebná pomoc obetiam individuálne, ale aj mobilizácia. Dúfam, že v roku 2012 e, eh, sa situácia definitívne napraví. Dôležité je to, že aj vojenské zložky to začínajú brať vážne. E, ak je to tak, že vojenské zložky to berú vážne, bohužiaľ musím to povedať, že kvôli tomuto dôvodu aj civilné zložky to začnú brať vážnejšie. Musíme to teda aplikovať systematicky, ide o školenie policie napríklad a podobne. Odovzdám teda toto posolstvo, že implementácia mimovládnej organizácie, malé miestne mimovládne organizácie a zabudla som ešte povedať, že v Kongu v, nástroje pre, v nástroji pre demokracii a ľudské práva máme osobitný plán, ktorý bol vypracovaný Európskou úniou priamo v teréne, ktorý umožňuje mimovládnym miestnym organizáciám, aby mali ľahšie umožnený prístup k zdrojom a priamo v teréne sa snažíme o maximálne kontakty s mimovládnymi organizáciami Kongo je osobitne rozsiahla krajina, je teda ťažké pre ľudí, ktorí sú v Kinshase, e, toto urobiť, ale máme aj tu nástroje e, na východe krajiny. Máme štyri takéto centra a možno, že by bolo dobre im odovzdať tohto posolstvo, aby tu boli tieto kontaktné body pre rozličné, rozličné, rozličné otázky, spravodlivosť, sanitárne e, služby a podobne pre uh, tieto obete. Ďakujem za túto príležitosť eh, hovoriť o tejto veci. Je to eh, dôležitý rok, 10. výročie rezolúcie 1325. Eh, musíme tieto problémy brať, brať vážne. Kongo samotné uznáva, vynakladá snahu mm, a máme špeciálneho zástupcu E, ktorý sa venuje práve tejto otázke boja proti násiliu e, proti ženám s prostriedkami, ktoré máme sme ešte ďaleko od toho, aby sa situácia napravila celoplošne, ale snažíme sa teda veci zlepšiť. Ďakujem pani Arno. Chcela by som privítať e, Heidi Hautalu, našu predsedničku. Vítajte späť v Bruseli. Teraz otváram diskusiu e, pre otázky a komentáre. Máme tu Anu Gomeš, pani Lochkiller a e, pani Hautalu. Takže Anna Gomeš, máte slovo. And... Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že ste zorganizovali toto podujatie venované takémuto dôležitému problému a musím sa rovno ospravedlniť, že budem musieť čoskoro odísť. Nesúvisí to s tým, že by som sa nezaujímal o túto tému, práve naopak, ale musím sa zúčastniť zasadania podvýboru pre bezpečnosť, kde bude minister zo Španielska, kde budeme diskutovať o tiež veľmi dôležitých otázkach. Chcela by som povedať, že čo sa deje v Demokratickej republike Kongo a to, čo povedali naši priatelia, ktorí posíva v regióne. Toto sa netýka iba tej krajine, krajiny, týka sa to aj Balkánu, aj iných regiónov sveta. Je to rodovo motivované násilie, ktoré sa čoraz viac používa ako zbraň. Toto je hrozná vec a je to tak povedať zlyhanie Európskej únie a medzinárodného spoločenstva, že sa zanedbal tento špecifický aspekt a tá, táto hrozná vec. Myslím si, že je výborné, že je tu tá práca, ktorú odviedla komisia, a španielské predsedníctvo v oblasti upozorňovania na tento problém a to, čo vrala pani Arno. Ale musíme robiť podstatne viac. Situácia v Kongu si vyžaduje, aby sme konali a musíme konať teraz. Kongo tam sa vynaložili obrovské zdroje. Prvá misia v rámci spoločnej mm, obrannej bezpečnostnej politiky sa uskutočnila v roku 2006. Sa mali zabezpečiť voľby, potom je tam policajná misia a pokrok sa nedosiahol. Práve naopak, situácia sa zhoršuje a toto nemôžeme dopustiť. Nezameriavame sa dostatočne na tento problém musíme tam pôsobiť viditeľne a je to aj čiastočne v rukách parlamentu. Sú, súhlasím a pevne verím, že pani uh, Malmström, ktorá, ktorá bude zodpovedná za túto, ktorá zodpovedná za túto oblasť, bude zasadzovať, ale aj tu v parlamente musíme mať koherentnejší, efektívnejší prístup, musíme využívať rozdielne nástroje, a ako sa spomínalo, sú tu viaceré nástroje, akurát je problém ich koordinovať. Aj tu v eh, našom parlamente, na našom podvýbore eh, a diskusie sa vedú aj na výbore pre rozvoj, ktorý sa zaoberá rozvíjaním vzťahov s, Kongu, s Kongom. Dôležité, aby sme toto riešili na podvýbore pre bezpečnosť, na výbore AFET, ktorý zodpovedný za celú oblasť aj ľudských práv a potom je to výbor, výbor pre ženské práva. Ja by som chcela navrhnúť, aby sme spravili prioritnú misiu nielen do Kinshasy, koniec koncov v Kongu sme boli od roku 2006. Dôležité, aby sme išli tam, sa zamerali na tie vidiecké oblasti, kde je tento problém a potom hodnotili situáciu. Potom by sme mohli prísť s príslušnými návrhmi a povedať Rade a komisii, čo majú robiť. Je to samozrejme otázka podpory pre obete a je tu otázka trestnej zodpovednosti. A musíme si položiť otázku, ako môžeme posilniť ženy v regiónoch. Oni nie sú len obeťami, ale dokonca môžu zabezpečiť bezpečnosť a mier. Zdá sa, že muži nezvládajú situáciu v Kongu a preto by mali moc dostať ženy. Pozrieme si voľby, boli tam ženské kandidátky, nepodporili sme dostatočne, neboli zvolené. To znamená, že musia oni zasadnúť k stolu a rokovať. Dôležité je, aby naši ľudia pôsobili proti multinárodným koncernom, častokrát sú to európske spoločnosti, ktoré tam pôsobia v baníctve. Oni častokrát pomáhajú financovať a jednotlivé milícia, armády, ktoré tam pôsobia, ktoré sú zodpovedné za násilie na ženách. Myslím si, že toto je jediný spôsob, ako to môžeme riešiť. Ak sa na to zameriame, môžeme dosiahnuť to, aby sa situácia v Kongu zlepšila. To, o čom tu hovoríme, je, to, že dôležitá je bezpečnosť a to, a to musí byť na našom programe, nielen na konferenciách, kde sa o niečom peknom rozpráva, ale dôležité je priamo v regióne pôsobiť a zmeniť situáciu. Na základe iniciatívy nášho výboru a tohoto zasadania by sme skutočne mali konať a prísť konkrétnymi návrhmi. Thank you, Anna. Barbara. Ďakujem pekne. Áno a teraz Barbara Lochpiller. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tá myšlienka, ktorú spomínala pani Gomez, sa mi veľmi páči. Poslať nejakú takúto misiu a, a pôsobiť vo vidieckých oblastiach, to je výborné. Chcem sa poďakovať španielskému predsedníctvu za to, že berú túto tému vážne a že vypracovali rozličné návrhy, ktoré sa týkajú boja proti násiliu na ženách dôležité, aby na ďalšie predsedníctva, ako je belgické predsedníctvo a maďarské, sa tiež zaoberali touto úlohou. Oni musia túto oblasť brať vážne. Pani Hauser, vy ste spomínali, aké je dôležité podporovať malé mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v regióne. Pani Arno spomínala, že komisia sa snaží, znižuje napríklad referenčné hodnoty alebo právové hodnoty práve pre takéto malé organizácie v Kongu, aby dostali pod podporu, ktorú potrebujú na podporu demokracie. Mňa by zaujímalo, či by ste nám mohli ešte raz povedať, akou formou by bolo možno ešte viac prístupniť tento nástroj pre prospech lokálnej práce. Spomínali ste, aké je dôležité, aby obhajcovia ľudských práv boli podporovaní. Ide o takých, ktorí bojujú proti sexuálnemu násiliu, či už na ženách alebo na mužoch. A potom sú tu dôležité aj otázky reproduktívneho zdravia a práv. My častokrát hovoríme o týchto témach a konec koncov sa vypracuje aj správa, ktorá sa bude týkať tejto oblasti. Budeme sa zaberať zlepšovaním ochrany obhajcov ľudských práv. Na našom výbore, bolo to v minulosti, dúfam, že sa nemýlim, a dali sme vypracovať štúdiu, ktorá by mala v rámci parlamentu byť veľmi nápomocná. Týka sa to toho, čo vykonávajú mnohé mimovládne organizácie. Ide o tú rezolúciu 1325 a jej implementáciu. Tak členských štátoch, ako aj mimo. Táto rezolúcia je chválená zo všetkých strán, ale samozrejme je zložité implementovať. Bolo by dobre sa zamyslieť v rámci práce na našom výbore v tomto roku, či by sme nemali vypracovať uznesenie, ktoré by sa zaoberalo minimálnymi štandardmi pre implementovanie tejto rezolúcie. Možno by to bol dobrý príspevok k tomu 10-ročnému výročiu, ktoré bude v októbri a okrem toho by to mohlo podporiť to, čo už robí teraz komisia aby štát neratifikoval iba tú rezolúciu, ale ide o konkrétnu implementáciu. A to myslím pre všetkým štáty mimo Európskej únie. Samozrejme je veľmi škoda, že doteraz iba 11 štátov v rámci EÚ ratifikovalo toto uznesenie. Žiaľ aj moja krajina, Nemecko, patrí medzi tieto štáty. Vláda našej krajiny pravdepodobne nepovažuje za dôležité sa týmto zaoberať a toto je otázka národnej politiky, ale už končí môj príspevok. Myslím si, že je dôležité, aby na výbore sme sa nejak zaoberali aj hodnotením implementácie tejto rezolúcie. Ďakujem pekne, pani Heidi Hautala. Kiitos Laima, että olet johtanut tätä kokousta ja pyydän anteeksi, että Ďakujem ti, kolegyňa, že si prevzala predsedníctvo. Ja sa chcem ospravedlniť za svoj neskorý e, príchod. Moje lietadlo z New Yorku meškalo 3 hodiny. Téma násilia na ženách, predovšetkým e, vo vojnových konfliktoch. Táto téma v New Yorku e, veľmi rezonovala na tomto zasadnutí výboru kedy sa, kde sa pojednávalo o štatúte žien, e, generálny tajomník Banky Moon veľmi rezolutne prehovoril k tejto téme. To znamená, na najvyššej možnej úrovni e, OSN máme podporu pre túto tému. Aj komisárovi pre ľudské práva za OSN e, sa so mnou stretol a hovorili sme o tom, že je veľmi dôležité, aby rodový aspekt vo všetkých e, ľudskoprávnych e, politikách bol prezentný. Je dôležité, aby ženy aj pri e, rozhodovaniach o miery, keď sa vyjednáva o miery, aby boli ženy zastúpené a obhajované, aby sa zúčastňovali rokovaní ľudskoprávnych krémií Aj Španielsko sa veľmi angažuje E, angažovalo sa na zasadnutí OSN a všetky tie návrhy, ktoré sa tam vo výbore preberali, boli e, veľmi živo diskutované. Aj naše návrhy, e, návrhy komisie, si zaslúžia našu pozornosť. uznesenie 1325 nám dáva predsa možnosť vypracovať celkom konkrétne plány a spúšťať celkom konkrétne procesy. Je bohužiaľ na škodu, že len 17 krajín vypracovalo k tomuto akčný plán. Bývalá komisárka eh, Wallström eh, a jej úloha v tejto otázke už je škodou, že jej mandát bol taký úzko poňatý. Bola to eh, celkom horúca otázka sexuálne násilie na ženách v ozbrojených konfliktoch. Bol to konkrétny problém. Ona sa snažila rozšíriť svoj mandát a snažila sa ženám, ženy aj v mierových rokovaniach e, zapájať. Bohužiaľ, mnohé výsledky nedosiahla. Myslím si, že v tejto oblasti naďalej e, vládne beztrestnosť. Je to téma, ktorú mu treba naozaj e, tvrdo kritizovať. Náš podvýbor, a to je moja predstava, by mohol by e, teda vieme, že náš výbor vypracoval štúdiu k 13.25 a táto sa stretla s obrovským záujmom. Chcem e, povedať, že podporujem pani Lochpiller v tom, čo povedala k vlastnému, možno myš, možnosti vlastného uznesenia. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca, nevidím ďalších záujemcov o príspevok k tejto otázke, takže sa vrátime k našim rečníkom. Ak chcete reagovať na e, podnety kolegov, e, buďte prosím taký stručný, ako je to len možné. Máme totiž ešte ďalšie, ďalšie body na diskusiu. Ja, ich antworte auf Deutsch und versuche... Odpoviem po nemecky a čo najstručnejšie. Äh, Podporujem slova Žanin, že ženy ako politické kandidátky äh, by mali byť v äh, teréne vždy podporované. Existujú veľmi schopné ženy političky v Kongu a bola by tu dobrá možnosť na to, aby EÚ takéto ženy pozývala sem do Bruselu, aby sa ukázalo, že kompetencie týchto žien Európa vníma a že chceme dať signál, že ich celkom konkrétne vybavíme podporou. Pokiaľ ide o spoluprácu s lokálnymi mimovládkami, už to môžem len podporiť. S veľkou radosťou som počula od zastupcov francúzského predsedníctva mnohé návrhy a veľmi by ma tešilo, keby sme v danom okamžiku sa mohli stretnúť a oveľa konkrétnejšie hovoriť o tom, čo bolo možné, čo by sa dalo realizovať, čo nefungovalo a prečo. Naozaj vás prosím, aby to, čo ste napriek tomu, že je to na papieri, sa nerealizovalo, aby sa to realizovalo. To znamená, tie lokálne eh, organizácie žien by mali byť eh, eh, zapájane do všetkých činností, Um, wichtig ist mir noch zu sagen... Ešte snáď je dôležité povedať, že že treba mať minimálne štandardy pre implementáciu. To je podľa mňa hlavný problém. Na, na papieri sme už napísali všetko, čo treba. Či už v Pekingu s uzneseniami. Ale čo majú ženy na mieste E, z toho, keď nekontrolujeme implementáciu, keď nekontrolujeme, ako v Kongu vyzerá každodenný výkon justície, polície, súdnictva. Kontrolle, das Monitoring und die Kontrolle am äh, wichtigsten. Ich will noch mal betonen meine Forderung von vorher. Ešte raz chcem nadviazať na už povedané, e, pokiaľ ide o špeciálneho zmocnenca pre túto problematiku, ktorý by mal naozaj právomoci, ktorý by spájal v svojej osobe všetok ten know-how, pretože toto je nám príliš dôležité na to, než aby to e, a než aby sa tým zaobrali e, ľudia, ktorí majú na starosti množstvo iných vecí. Potrebujeme celkom konkrétne zameranie, e, zlúčiť to všetko v jednej osobe s čo najlepšími úmyslami, Takéto, takáto koncentrácia je dôležitá. A posledná vec, veľmi e, ľutujem, že máme len 11 akčných plánov tu v Európe. Je to hambou napríklad aj pre Spolkovú republiku Nemecko, že vláda celé, celé roky sa bráni proti tomuto a nepovažuje to za nutné. Menovite to, aby tu bol samotný nemecký akčný plán. Práve vzhľadom na to, že v našich európskych krajinách e, beztrestne sa pohybujú e, zločinci, páchatelia týchto činov. Možno ste, si, možno ste zachytili, že aj v Nemecku e, dlhé roky v, štádiu, v štatúte azylu takýto zločinec mohol pretrvávať dlhú dobu, pričom v svojej kravine, krajine bol dlhé, dlhé roky zodpovedný za masakre a Äh, A aj tu v Belgicku treba povedať, že sa nachádzajú zločinci, je tu množstvo prepojení, e, zodpovedností, ktoré treba koncentrovetnejšie, konkrétnejšie riešiť. A ešte jeden bod, zase posledný. E, chcela by som k, k, problém, k problematike Euforu povedať. Sme v úzkom e, kontakte s Charlotte Isaacson, ktorá je v Švédsku, za Švédsko v Kinshase ako zmocnenkyňa pre túto problematiku. Každodenne má na stole sťažnosti od e, e, žien, ktoré sú vo vojnových medzinárodných zložkách, kde ide o obťažovanie je tu sťažnosť, že nemáme miesto na podávanie sťažnosti, pretože táto smocnenkyňa pre rodové otázky nie je nevyhnutne niekto, kto by mal príjmať tieto sťažnosti pre teda členky medzinárodných zložiek, ktoré sa sťažujú e, na e, obťažovanie e, týchto, týchto žien. Samotné konžské ženy takisto nemajú takéto miesto, keď, keď členovia medzinárodného, civilného alebo vojenského personálu e, ich sexuálne obťažujú. Nestačí teda len e, rodový zmocnenec, ale aj e, miesta, kam sa môžu obratiť so šťažnosťami aj s pracovníkom samozrejme v Bruseli. Nikto v Eufore nemá vlastne kontaktného partnera tu v Bruseli. Ďakujem doktorke Hauserovej, pani e, Lorenzo. Ďakujem pekne za všetky komentáre. Veľmi pozitívne komentáre e, e, na snahy španielského predsedníctva. Pani Gomez hovorila o potrebe zabezpečiť to, že tu bude koordinácia krokov EÚ a táto myšlienka spoločných misií do Demokratickej republiky Kongo. Podporujeme to. A my ako predsedníctvo EÚ si uvedomujeme, že toto je múdry krok, čiže snažíme sa posilniť rozvoj miestnych stratégií v delegáciách EÚ, na ambasádach EÚ priamo v teréne. A to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou. Veríme, že oni sú tí najlepšie e, situovaní, aby e, dosiahli zmenu, majú lepší obraz o situácii v teréne. Čiže reakcia na to, čo Potrebujeme miestnú stratégiu, ktorá môže prispieť a masívne prispieť k náprave. Pani Lokpi? hovorila, že sú e, priority, ktoré budeme mať v našom predsedníctve a v predsedníctve Belgická a Maďarska. Úzko spolupracujeme s nimi a veríme, že tieto miestne stratégie sa udržia a zachovajú. Prvý termín, teda prvá revízia tejto e, lokálnej stratégie príde v roku 2012 a zamestnanci ambasád sa budú snažiť o kontinuitu pokiaľ ide o boj proti násiliu na ženách, hlavne v ozbrojených konfliktoch, tak nie je to len priorita pre Španielsko, ale pre Európsku úniu je to prierezová priorita. A to sa jasne povedalo, teda povedala to aj pani Eštona, sa vysoká zástupkyňa. Potom je e, spoločná rezolúcia pre minimálne normy pre implementáciu rezolúcie 1325 táto myšlienka si zaslúži pozornosť a pani Arno hovorila o týchto iniciatívach pod vedením UNIFEM, ktorý analizuje a, e, a vytvára globálne ukazovatele, na základe ktorých by sme mohli e, zmerať a posúdiť Rozsah implementácie 1325 e, Rozvojové ciele Bezpečnostnej rady z apríla. Uvidíme, aký bol výsledok tohto projektu pretože v tom je zaangažovaný USDP. Ďakujem, ďakujem pekne pani Lorenzo, pani Arno. Ďakujem pani predsedníčka, len veľmi rýchlo, aby som nadviazala na to, čo povedalo španielské predsedníctvo. Na ukazovateľoch áno, pracujeme s Unifemom a potom tu bude dotazník, ktorý veľmi rýchlo e, pôjde na 18 misión USDP EU a všetky delegácie e, Európskej únie v postkonfliktných a v konfliktných krajinách. Budeme pracovať na, vypraco- na týchto ukazovateľoch a na takom globálnom prístupe EÚ k implementácii 1325, pokiaľ ide o to, čo povedala pani Outala, príliš obmedzený mandát špeciálneho zástupcu generálneho tajomníka OSN. Európska únia bola vždy tohto názoru. Snažili sme sa rozšíriť tento mandát v maximálnej možnej miere. Nepodarilo sa nám to. Uh, ale treba sa pozerať na to ako na proces, čiže pracovať s nástrojmi, ktoré máme a maximálne ich tlačiť dopredu a rozšíriť eh, tieto právomoci, ako ste to povedali. Ďakujem pekne. Ďakujem. A pani Žanín Pambo. Eh, ďakujem. Chcela by som, eh, pokiaľ ide o implementáciu rezolúcie 1325, povedať určite podrobnosti. Existujú štúdie uplatňovania 1325-ky e, v, Re- v Demokratickej republike Kongo, v Rwande a v Burundi a ide o to, aby sa vytvoril regionálny plán. Vzhľadom na to, že veľké jazera sa neobmedzujú už len na tri krajiny, tak e, v auguste sme boli v Burundi kde ženy z týchto troch krajín e, sa zišli a e, tento plán by bol predčasný a bolo by dobre, kedy region, keby región Veľkých jazier rozšíril sa na 11 krajín a bolo by dobre, keby ostatné krajiny e, členovia konferencie Veľkých jazier by tiež mohli vypracovať svoje národné akčné plány predtým, ako uh, Ehm, tu bude regionálny plán, ktorý pokrie 11 krajín, čiže ehm, Demokratickú republiku Kongo, Rwandu, Burundi, Lugandu, Tanzániu, Angolu, Kongo, Centrálnu Africkú republiku, Keniu, Sudán, a ešte jednu krajinu. Čiže chápete, že sme v tomto procese vypracovávania nášho regionálneho plánu, ale štúdie ukázali, že toto uznesenie sa nedá uplatniť alebo neuplatňuje sa v regióne Veľkých jazier. Teda je tu národný plán, ktorý sa implementuje. Ďakujem. Ďakujem. Chcela by som poďakovať všetkým našim rečníkom a kolegom, ktorí sa zúčastnili na tejto diskusii a ak e, máte nejaké pripomienky, niekoľko pripomienok, pokiaľ ide o nadväzné opatrenia v septembri, bude to 10 rokov, odkedy 1325 e, bola prijatá Taktiež je tu implementácia európskych politík v nadväznosti na, na rezolúciu OSN 1325 a takisto usmernenia eh, OSN, eh, pokiaľ ide o násilie na ženách v ozbrojených konfliktov. Eh, vrátime sa k tejto téme. Je to teda dobrá príležitosť vrátiť sa k tejto téme, prezentovať ju 4. septembra. Pokiaľ ide o finančné zdroje, nástroje stability, naša práca viedla ku takému komplexnému e, prístupu. Viacerí rečníci to spomenuli a jeden z dokumentov sa týka misie SDP. A tu sa hovorí, citujem, že tu nie je e, rozpočtový riadok pre rodové programy, aby sa zlepšila rodová dimenzia v rámci misií alebo pre rodové činnosti, ktoré sú zamerané na miestnu populáciu. Žiadne rodové špecifické E, aktivity, ktoré by si vyžadovali a budú si vyžadovať dodatočné rozpočtové zdroje. Toto by sa dalo vidieť v kontexte diskusí o nástrojoch stability. Preto je dôležité mať pracovnú skupinu a vytvoriť e, ju za týmto účelom. Myslím si, že toto je téma, ktorú by sme mali mať na zreteli. Po tretie, pokiaľ ide o špecifické situácie Demokratickej republiky Kongo, toto musí byť priorita veľmi jasne v rámci strategického mm, dokumentu mm, tejto krajiny a tiež by sme mali brať do úvahy to, že v Kongo budú tento rok voľby a trochu neskôr počas tohto roka sa k tejto situácii ešte vrátime. Takže toľko k tejto téme. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu a to je politika EÚ prospech ochrancov ľudských práv. Naša spravodajkynia je pani predsedníčka Heidi Hautala. Hlavný výbor je výbor AFED a dnes budeme mať eh, priestor na úvahy o návrhu správy. Čiže preskúmame tento návrh správy, takže slovo dávam pani Hautala. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ten text, ktorý máte pred sebou, a pevne verím, že ich máte v jednot- ho máte v jednotlivých jazykových verziách, je to v zásade ten istý text, ktorý bol prezentovaný svojho času ako pracovný dokument. Ale Dôležité je sa teraz zamerať na tie konkrétne návrhy, ktoré sú zapracované do tejto správy. Chcela by som sa na úvod poďakovať za tie vstupy, ktoré som dostala od mnohých aktérov z občianských spoločností a jednotlivých inštitúcií. Som veľmi rada, že španielské predsedníctvo sa zameriava na situáciu obhajcov ľudských práv a vidím, že komisia má záujem viac pracovať koordinovane s parlamentom. A pevne verím, že tie návrhy, ktoré sme zapracovali do správy, už teraz majú dostatočnú podporu a že sa ich podarí schváliť a implementovať. Ale opakujem, toto je ešte iba návrh a je tu dostatok času na zamýšľanie sa a na zapracovanie ďalších myšlienok. Prvá časť návrhov sa zaoberá možnosťami v rámci Lisabonskej zmluvy. A niektoré tie návrhy smerujú vysokému predstaviteľovi. To znamená, že aby vysoká predstaviteľka do svojej práce, do svojej práce sa zamerala aj na prácu v prospech ochrancov ľudských práv to napríklad by mala zabezpečiť, aby sa skutočne implementovali tie ochranné opatrenia a mala by vykonávať dohľad nad tým na lokálnej úrovni. Sú tu úsmernenia Európskej únie, ktoré e, musia byť implementované. Podľa môjho názoru to, čo tu máme, je tu určitý deficit pri implementácii. Máme veľmi dobré záväzky, teda, ale neboli dostatočne implementované. Na to vlastne slúži táto správa. Ďalej, čo sa týka Európskej zahraničnej služby, dôležité, aby tam bol dostatok ľudských zdrojov, ktorí by sa zameriavali na ochrancov ľudských práv. Potom bod 7. Ten víta požiadavku španielského predsedníctva, aby sa ustanovil lokálny vzťah pre vzťahy medzi Európskou úniou a ochrancami ľudských práv v regióne. To je veľmi dobrý krok. A potom ďalej sú tu návrhy, ktoré sa zameriavajú na to, že musíme mať systematickejší prístup v rámci politiky EÚ, ktorá sa zameriava na ľudské práva. Napríklad sú tu návrhy, ktoré sa týkajú každoročných stretnutí medzi diplomatmi a ochráncami ľudských práv. To by mohol byť dobrý spôsob, ako šíriť povedomie, aby diplomati boli informovaní o regionálnych potrebách, ale aby oni vedeli aj, aká je situácia ochrancov, aby vedeli, čo oni robia, aby mohli komunikovať s Európskou úniou aby sa zohľadňovali ich potreby. Potom e, rodový pohľad. Ako iste viete, ženy ako ochrankyne ľudských práv sú konfrontované s mnohými rizikami pri svojej práci. Potom sa tu spomína nevyhnutnosť, aby sa viedli dialógy o ľudských právach efektívnejšie. Myslím si, že v tejto oblasti je ešte pred nami veľa práce. a je dôležité vykonať mnoho krokov v prospech toho, aby sa dialógy o ľudských právach implementovali, aby to bol na programe e, zasadaní na vysokej úrovni medzi Európskou úniou a tretími štátmi. Zdôrazňujem aj potrebu toho, aby do prípravy dialógov ľudských práv boli zapojené aj mimovládne organizácie, Dôležité je sa zaoberať individuálnymi prípadmi porušovania ľudských práv a zastrašovania ochrancov ľudských práv. Dôležité spomínať v rámci dialogov. A potom je tu jedna špecifická vec, odseku 17, kde sa spomína to, že zoznam individuálnych prípadov by zvýšil vlastne dopady aktivít na strane Európskej únii a toto je veľmi dôležité. Niekedy to môže byť zložité, ale sú tu mnohé prípady, kde je dôležité, aby sa tieto veci dostali na verejnosť. Samozrejme sú prípady, kde je nutné postupovať diskrétnejšie a uvedomiť si, aké riziká eh, by vznikli ochrancom ľudských práv v prípade zverejnenia. Takže budeme aj ďalej pracovať v prospech ochrancov ľudských práv. Máme tu európsky nástroj pre demokraciu ľudské práva. a Budem poskytovať priamu podporu. Potom je tu tretia kategória návrhov. Tá sa týka visibility a transparentnosti. Čiastočne som spomínala dialógy o ľudských právach a ako, je, ako je bolo na mieste v niektorých prípadoch spomínať aj konkrétne mená v tejto súvislosti je dôležité to, že zviditeľňovanie krokov Európskej únie v oblasti ochrany obhajcov ľudských práv môže byť dobré opatrenie. Potom je tu apel na vysokú predstaviteľku, aby sa stretávala s obhajcami ľudských práv v rámci oficiálnych cest do tretich štátov a myslím, pevne verím, že toto sa nám podarí podporiť, že budeme jednotní, lebo je tu možnosť, keďže vlastne celý ten úrad vysoké predstaviteľky sa ešte iba vytvára a je dôležité, aby od začiatku bolo jasné, že očakávame, že bude postupovať odvážne a systematicky a že bude sledovať situáciu a bude zohľadňovať situáciu obhajcov ľudských práv. Potom je tu Sacharová cena, ktorú zaviedol parlament v decembri 2008. To je jedna z príležitostí, ako ešte mm, sa viac zamerať na obhajcov ľudských práv. Potom posledná kategória návrhov, to, to je odsek 23, tu ide o potrebu vyššej koordinácie a krokov, ktoré sa budú zameriavať na, na výsledky. Potom sa spomína holistický prístup. Potom ešte sa tu spomína určitá príručka, ktorá sa týka vízovej oblasti toto existuje a malo by sa to využívať e, ako pomoc pre obhajcov ľudských práv, ktorí potrebujú opustiť krajinu a potrebovali ochranu. Myslím si, že podvýbor by, by mal požiadať stretnutie s zástupcami členských štátov, to nie je uvedené v tom texte, ale ide o to, aby sme diskutovali e, o probléme vízového režimu pre obhajcov ľudských práv. Potom bod 26 tam e, sa nadvezuje na iniciatívu českého predsedníctva, ktorá sa týkala e, iniciatívy Shelter Cities, kde by obhajcovia ľudských práv e, mali určitú ochranu, určitú možnosť pracovať, zabezpečiť si živobytie a v rámci prípravy tejto správy môžeme sa zamerať na jednotlivé iniciatívy, aby sa vzájomne doplňovali a aby naplnili tú myšlienku, z ktorou prišlo české predsedníctvo. Bolo zaujímavé, že na našom vypočutí v januári sa ukázalo, že jedna z veľkých iniciatív v tejto oblasti, a, že jedna z dobrých iniciatív vlastne siaha e, do čias českého predsedníctva, čo, sme, čo som nevedela. Takže dobre je koordinovať a spájať ľudí, aby sa dosiahli lepšie výsledky. Na záver by som chcela zdôrazniť to, že je dôležité zvýšiť koordináciu medzi jednotlivými európskymi organizáciami, ako aj s medzinárodnou úrovňou, lebo nie len, nie len Európska únia sa zaoberá ochrancami ľudských práv, ale je to aj Rada Európy. A sú tu ďalšie organizácie. To by bolo približne všetko. A už sa teším na komentáre, s ktorými prídu teneví spravodajcovia. Ak to teda sú, vidím, že aspoň pani Šáke tu je. Thank you. Ďakujem pekne. Pani predsedníčka? Áno. Tieňoví spravodajcovia za jednotlivé politické skupiny. Je tu pán Tökeš, potom Viktorio Prody. Nie je prítomný teraz, ale bol tu na začiatku. Ale nechal tu pís, písomné poznámky. Potom pani Šáke je tu tiež. Takže ak máte záujem ak chcete vystúpiť, tak na mňa zakývajte. Ale medzičasom by som chcela privítať delegáciu ochrancov ľudských práv v rámci Euromedu. Je tu určitá organizácia v rámci Euromedu, ktorá sa zabrá touto oblasťou. Sú tu dvaja zástupcovia je tu predseda Ilia Zemi, nadácie Euromedu pre ľudské práva. A potom je tu pán Kamaris, ktorý tiež zastupuje sieť Euromedu. Ak by ste chceli vystúpiť, nech sa páči, máte príležitosť. Mr. Kamaris? Uh, oh no, Mr. Idris El Ďakujem pekne, pani predsedníčka, pani spravodajkynia, dámy a páni. Ďakujem, že ste nám umožnili dnes sa vyjadriť pri príležitosti prezentácie tejto správy, ktorú považujeme za strategickú a veľmi potrebnú po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy a Eh, po vytvorení vonkajšej eh, služby Európskej únie. Naozaj eh, vám chcem zablahoželať ku kvalite tejto správy a ako predseda E, združenia Euromed na obranu ľudských práv, chcem povedať, že je tu naozaj takáto sieť, ktorá je nezávislá a je zásadne e, zameraná na finančnú podporu, len na finančnú podporu obrancov ľudských práv v naliehavých prípadoch, kde títo obrancovia nemajú možnosť e, získať financie dôvody sú analyzované v tejto správe alebo pracujú na citlivých otázkach v danom regióne, napríklad ide o osobné, individuálne práva, osobné slobody, čiže je to združenie, ktoré doplňuje kroky medzinárodných organizácií na obranu ľudských práv. E, my konáme len o v súvislosti s finančnými otázkami. Osobitosťou tejto, tohto združenia je to, že koná len v tej finančnej oblasti a po druhé zloženie správnej rady je osobité. Sú tam moji kolegovia, ktorí sú tu. Ide o obrancov ľudských práv, ktorí majú skúsenosti, ktoré e, presahujú e, niekedy 25 rokov, čiže E, môj kolega Hany Magali, tu prítomná e, mm, vlastne viedla Amnesty International, Human Voyage a dnes je zodpovedná za rovnaký geografický sektor e, v rámci mm, prechodných centier pre dodržiavanie spravodlivosti, dôveryhodný charakter alebo dôverný charakter e, našich e, finančných príspevkov a tiež e, finančná pomoc v procese posilňovania kapacít našich partnerov. Máme štyri e, prioritné piliere v regióne, kde je Alžírsko, Tunisko, Egypt a Sýriu, Sýriu čiže tieto chce navštíviť pani Ashton a potom e, konali sme tiež alebo zasalím asi 200 obrancov ľudských práv, 2,5 miliardy eur, ktoré sa vynaložili. Konkrétny príklad dnes e, viacero kongresov, e, Liga pre ľudské práva sa konali práve vďaka týmto príspevkom E, správy o konkrétnych činnostiach boli zverejnené a e, teda sú známe na medzinárodnej scéne vďaka našim príspevkom a e, naliehavá lekárska pomoc pre obrancov ľudských práv a ich rodiny. To sme tiež dokázali vďaka týmto ľudským, vďaka tejto finančnej podpore. Euromed je tou správnou platformou, pretože ešte pred desiatimi dňami e, došlo ku konkrétnemu príkladu, že obsadili bydlisko jedného z obrancov ľudských práv a, a e, vďaka medzinárodnému zásahu e, sa dosiahla náprava. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Jean Maris. Pani predsedníčka, dámy a páni, poslanci a poslankyne, veľmi rád sa pridávam k slovám svojho priateľa priateľa a teda predsedu a e, chcem sa tiež pozitívne vyjadriť k tejto správe, ku ktorej vám blahoželáme. Je to o to dôležitejšie v našich očiach, že my vieme, aké sú obmedzenia a politík členských krajín. Nie je jednoduché e, tieto veci riešiť. V Tunise bolo nedávno e, stretnutie podvýboru ľudských práv Európska únia e, Tunis a je to horká realita, ale obrancovia ľudských práv nemajú žiadne kontakty, žiadnu možnosť e, nadviazania kontaktov a úmyselne ich ignorovalo španielske predsedníctvo. Ľutujem to, pretože v Madride sme mali veľmi pekné e, prijatie, čiže vaše kroky sú veľmi dôležité z tohto hľadiska a tu by som chcel povedať niekoľko vecí. Najskôr dôležitosť tejto správy, e, právy, e, práva na združovanie sa, to je zásadný problém v našom regióne, ale tiež e, v iných oblastiach dialog o ľudských právach musí explicitne figurovať ako niečo stále. Situácia a zlepšenie ľudských práv, sloboda združovania sa musí byť e, v, zakotvená v právnom systéme, ale aj v praxi. Všetky tie pripomienky sú dôležité, ale v regiónoch Stredného východu a v Severnej Afrike je čoraz viacej e, takýchto združení a tento dialog veľmi často mimovládne organizácie sú, eh, sú, sú centrom takých servilných spoločností a občanská spoločnosť, to je niečo iné ako takáto servilná spoločnosť. Hrozby, ktoré sú zamerané na rodiny, tu by sme mali brať do úvahy práva detí, a títo obrancovia ľudských práv sa majú tendenciu združovať. E, podľa mňa táto otázka sa preberá trošku povrchne. V našich krajinách e, je rozhodujúce právo na, e, na príjmanie takýchto finančných e, zdrojov. Tu máme veľmi veľké ťažkosti v Tunisku, v Egypte, v Alžírsku. Pred desiatimi dňami jedno združenie malo zablokované tieto schopnosti príjmať prostriedky a tu je cieľ číslo jedna podporovať alebo posilniť e, túto oblasť. Ďalší bod e, sa je spojený e, s iniciatívou Európskej únie pre posilnenie ľudských práv. Musíme posilniť aj túto, tento rámec a pomôcť aj tej operatívnej zložke a fungovaniu občianskych nezávislých spoločností Chcel by som upozorniť váš podvýbor na naliehavé opatrenia a iniciatívy krátko a strednodobé, pokiaľ ide o prijatie, ošetrenie a azyl a v odseku I 2 e, a, čas 2 a 3 e, sa hovorí o to, že tu musí byť koherentná stratégia a systematická ochrana odsek G hovorí o, o, o ochrane obrancov ľudských práv, ktorí sú ženského pohľavia. E, transparentnosť v dôvodovej správe, v francúzskej verzii je to strana 19 a tiež 25 a 26. Tieto odseky hovorí o urgentných e, vízach, právo na azyl a odsek 29, 30 a 31. E, tu ide o také Eh, jednotné kontaktné miesta, eh, eh, projekty databáz, ktoré potrebujeme preto, aby sme mali väčšiu transparentnosť a záruky, pokiaľ ide o implementáciu týchto projektov. Toľko iniciatív, opatrení, procesov a projektov. Tieto podporujeme a dúfame, že ich implementácia bude efektívna, čo najrychlejšia, systematická, a participatívna a dúfame, že k tomu budeme schopní prispieť, zvlášť preto, aby sme čelili to, čo vy tak vhodne označujete deficit implementácie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Máme tu dvoch eh, rečníkov na zozname. Prvá je naša tieňová spravodajkyňa Maria Šake za skupinu ALDE. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem e, našim hostom za vysvetlenie. Chcem vám poďakovať za dobrý návrh správy. Je veľmi komplexný a teším sa komentárom týkajúcim sa zvýšenia e, vnímavosti k tejto veci Možno by sme mohli e, prehlbiť ďalšie otázky, e, na ktoré sa treba zamerať. Tie sa týkajú programov pre ľudské práva, takisto ochrana e, aktivistov bojujúcich za ľudské práva. Myslím si, že je tu potreba komplexného integrovaného prístupu, hlavne keď ide o mierotvorné aktivity Treba sa teda pozerať na to, ako ich integrovať do existujúcich programov. Nový prvok, ktorý sa e, posilňuje, keď ide o ľudské práva, a to je e, online dimenzia. Mnohí o tom hovorili, ale nemáme tu dobre rozvinuté nástroje v našich politikách, keď ide napríklad slobodu prejavu online to treba preskúmať všeobecnejším spôsobom, možno aj v spolupráci s komisárom pre európsku digitálnu problematiku. To je dôležité, pretože keď budeme mať e, povedomie o tom, ako voľný, slobodný prejav online môže fungovať, tak môžeme hovoriť o tabuizovaných témach týkajúcich sa práv žien a tak ďalej a tak ďalej. Mocný nástroj teda, ktorým umožní prieskum a zvýši povedomie v rámci našich inštitúcií. Ďalší bod, ktorý ma napadá, je pojem teda vieryhodnosti, keď chceme hovoriť e, k, svit, e, k zvyšku sveta ako to súvisí e, s ľudskými právami v samotnej EÚ. Neviem, či teda boli o tom e, nástroje, či máme disponibilné nástroje a ako toto prepojenie funguje s, domácimi internými štandardmi EÚ k ľudským právam, ako môžeme vlastne hovoriť k zvyšku sveta. Dnes ráno sme mali tu aj prvok E, ktorý sa týkal e, súvislosti medzi obchodnými zmluvami a ľudskými právami. Obchod môže byť používaný e, nástrojom, ktorý sa dá používať podľa tej známej metódy cukru a biča. Otázka spolupráce s obchodným svetom určitou formou dialógu na pravidelnej báze. Pretože si myslím, že tieto výmeny často sú nepostačujúce, nepravidelné. Mohli by sme si pri tom tak veľmi pomôcť. Pokiaľ ide o členské krajiny, e, uvedomujeme si zvýšenú mieru kontroly efektivity rozvojovej pomoci a ďalších programov pre zahraničnú politiku, vrátane e, ľudských práv. Dôležité sú tu benchmarky a potom ďalší prvok, to je vydávanie víz e, zastancom ľudských práv. V Holandsku som e, kládla takéto parlamentné otázky na túto tému, kde to súvisí s tým, ako vlastne môžeme pomôcť členským krajinám pripomenúť im ich záväzky a koordinovať tú úsilie. Som zvedavá, aké tu máme nástroje na to, aby práva aktivistov za ľudské práva nezostali len E, témou na diskusiu, ale e, že musíme sa usilovať, aby to naozaj politicky fungovalo. V tomto zmysle sa treba pozerať na koherentnosť, ale aj na doplnkovosť, pretože sú tu kultúrne rozdiely, kde rôzne členské krajiny sa môžu zameriavať na rôzne témy kvôli citlivosti a tak ďalej. Čiže tá koherentnosť a komplementarita by mali byť témou a treba sa tiež pozerať na transatlantický dialog, transatlantické diskusie o tom, ako ľudské práva e, riešime. Teším sa teda na spoluprácu s vami, aby tá správa bola ešte lepšia.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 otázke pána Tökeša, ktorý je spravodajca za EPP a žiaľ nie je prítomný. Potom by som veľmi rád chcel povedať niečo v mojom vlastnom mene. Pán Tökeš sa zameral na nasledovné myšlienky. Najprv by teda chcel sa poďakovať pani Hautale za jej správu, Okrem toho je toho, on toho názoru, že by sme mali privítať rozhodnutie nášho podvýboru, že sa vôbec pripravila takáto správa. Všetci sa zhodneme na to, že základné ľudské práva sú veľmi dôležité pre nás v rámci Európskej únie. Pán Tökeš chce upozorniť na to, že obhajcovia ľudských práv sú veľmi dôležití aktéry ktorí sa snažia zabezpečiť zmenu vo svojej krajine pôvodu. Z toho vyplýva určitý záväzok demokratických štátov tieto osoby, týchto aktérov chrániť. Kolega by chcel predložiť e, určité návrhy k samotnej správe. Prvá vec sa týka vzťahov Európskej únie a týka sa aj toho usmernenia ľudských práv, práv z, roku, z roku 2004, ktoré bolo potom prepracované v roku 2008. Táto správa by mala presnejšie popísať to, čo vlastne sa snaží dosiahnuť, to usmernenie vo svojom znení z roku 2008 pán Tökež je toho názoru, že tie nástroje, ktoré sú v dispozícii, by sme nemali podceňovať, ale dôležité je, aby sme ich využívali v čo najširšej miere. Potom je tu aj druhý návrh. Tu ide o 16 miliónov eur, tie sa vynaložili v období 2007-2010 na to, aby sa chránili lokálni ochrancovia ľudských práv. Toto sa deje v rámci európskeho nástroja pre ochranu ľudských práv. To znamená, že Európska únia túto otázku berie skutočne veľmi vážne. Pán Tojkež je toho názoru, že mimovládne organizácie, ktoré sa vyberú ako kvalifikované na to, aby obdržali tieto prostriedky, lebo sa považujú za tie, ktoré sa význajú v danom regióne, v danej oblasti. Dôležité sú práve takéto skúsenosti, tie sú základným prostriedkom na to, aby sa podarilo zrealizovať také projekty, ktoré pomôžu ochrancom ľudských práv. A môj kolega z EPP je ďalej toho názoru, že títo ochrancové ľudských práv a diplomati EÚ by sa mali častejšie stretávať. Ide tu o kontakty, ktoré by mali prebiehať častejšie, oni sú veľmi dôležité a znamenajú určitú podporu zo strany Európskej únie. To sú tie body, o ktoré ma požiadal pán Tojkež, aby som vám ich prezentoval. A teraz, ak by ste dovolili, by som chcel predložiť jeden návrh v mojom mene. Myslím si, že najprv musíme skutočne privítať tú vysokú kvalitu tej správy, ktorú vypracovala pani Hautala. Akurát je odsek 25, kde bolo možné povedať nasledovné. Jednotlivé delegácie EÚ v tretich štátoch by mali e, sa zamerať aj na oblasť e, tzv. nútených víz. Ide o to, aby sa štáty lepšie koordinovali v tom zmysle, aby mohli implementovať politiku tzv. E, nevyhnutných víz. Existujú určité mechanizmy v tejto oblasti, ktoré fungujú veľmi dobre, ale ide tu o to, aby sa tento systém týchto nevyhnutných víz alebo potrebných víz, aby sa to tam uviedlo. Potrebujeme samozrejme mať podporu členských štátov, a delegácií. Dôležité je ale, aby členské štáty nepostupovali osamotne. Zároveň ale, aby sa nespoliehali na to, že druhý štát niečo spraví. Ďakujem pekne. Teraz pán Preda. Tego, že się do všetkých Ďakujem pekne. Chcel by som sa poďakovať a, a chcel by som sa pripojiť k tým gratuláciám ktoré boli vyslovené v súvislosti s touto správou. Ide podľa mňa o veľmi kvalitnú správu a teraz nehovorím tak vo všeobecnom duchu, ale chcem sa zamerať na dve dôležité oblasti. Mm, bo myslím si, že musíme k nim pristupovať pragmaticky. Dnes sa zaoberáme ochranou a pomocou ochrancom ľudských práv a je našou povinnosťou nielen z politického a morálneho hľadiska im pomôcť. Musíme na týchto ľudí myslieť a musíme im všade, kde je to možné, pomáhať. Ja tu vidím dve oblasti, kde bolo možné dosiahnuť pokrok. Prvý problém sa týka toho, že v Európskej únii sa predsedajúci štát mení každého pol roka. Jednotlivé štáty, ktoré pol roka vykonávajú úlohu predsedajúcej krajiny, samozrejme e, považujú otázku ľudských práv za... Každý štát považuje za inú. Ale teraz je taká dobrá konštelácia, lebo Španielsko považuje za ochranu, ľudský, ochranu ľudských práv za veľmi dôležitú oblasť. Dôležité je zachovať ale kontinuitu práce v tejto oblasti. Preto je dobré, že máme takýto mechanizmus a že je tu povinnosť aby štáty, ktoré prevezmú predsedníctvo po aktuálne predsedajúcom štáte, eh, komunikovali a spolupracovali. To je podľa mňa veľmi dobré. Ja by som chcel apelovať na to, aby ochrana ľudských práv a ochrana ochrancov ľudských práv sa posilnila. Ide o to, aby sme sa tým nezobrali iba pol roka, pol roka jednej skupine a potom neskôr ďalším. Dnes v Európskej únii máme určitú situáciu, vytvárame tak povedať zastúpenie Európskej únie v mnohých štátoch. Tento proces bude trvať e, mm, možno aj dva roky. Vytvorí sa európska diplomácia a tak, ako si ju vytvoríme, taká bude. Preto sa chcem spýtať, či by sme sa nemali viac zamerať na túto oblasť, Ide o to, ako som spomínal na začiatku, nie všetky štáty považujú e, za dôležité mať nejaké špecializované jednotky alebo pracovníkov, ktorí sa zaoberajú ochranou ľudských práv a, ktoré, kde, by, kde by pôsobili experti na túto oblasť. Toto je rozhodujúca fáza. Ak teraz toto zanedbáme, nebudeme môcť sa k tomu nikdy vrátiť. Ďakujem pekne. A teraz pán Görenc. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám štyri pripomienky. Prvá z nich, odsek 6. Štvrtú pripomienku teda neurobím bez toho, že by som nezapra, že ho zablahoželala spravodajkyni k výbornej práci. Správa je veľmi úspechujivá pre všetkých, ktorí e, pracujú v obrane ľudských práv. Takže prvá pripomienka, odsek 6 tu hovoríte, možno, že to je taká mierna kritika na vašu správu, že vysoká zástupkynia pre zahraničnú politiku a spoločnú bezpečnostnú politiku, ktorá je zároveň podpredsedničkou komisie a vytvorenie zahraničnej služby, že toto značne posilňuje koherentnosť a efektívnosť EÚ v týchto oblastiach. Myslím si, že v tejto etape dávate hodnoty službe, ktorá to ešte musí najskôr dokázať. Taká mierna kritika tvrdiť niečo o novom riadení po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, že je to trochu predčasné táto efektívnosť a táto koherencia. Chcel by som, aby to tak bolo a mm, to ste zrejme chceli aj vy vysvetliť. Je to ten potenciál, ktorý vy zdôrazňujete, nie realitu. No a druhá pripomienka sa týka azylových miest. Na prvý pohľad je to veľmi sympatický prístup, na druhý pohľad tiež ale chcel by som predsa len povedať jednu pripomienku. Nemôže to viesť eh, k tomu, že zodpovednosť tých, ktorí nie sú súčasťou to, tejto siete, že tí nebudú mať takú zodpovednosť. Nemôžu mať azylové mesta osobitnú zodpovednosť, pokiaľ ide o zaobchádzanie s obrancami ľudských práv v ich krajinách. A ostatné, eh, ktoré nebudú súčasťou tejto siete, túto zodpovednosť mať nebudú. Táto zodpovednosť je na všetkých ak by sme túto nuansu mohli vložiť do e, tohto konceptu, že azyl je teda, platí všade. Tretia pripomienka sa týka e, vďačnosti, ja by som to tak nazval, oficiálnej vďačnosti občan, e, obrancov ľudských práv v tretich krajinách. Vysvetlím to. V konflikt štátoch obrancovia ľudských práv, ktorí majú tú odvahu, že sa prejavia a vždy, vždy majú, takmer vždy majú problémy vo svojich krajinách. Ak ale krajina je súčasťou organizácie alebo medzinárodnej inštitúcie, ktorá tvrdí, že má rovnaké hodnoty ako tie, ktoré tvrdia, že majú obrancovia ľudských práv, ktorí sú prenasledovaní vo svojich krajinách, tak logickým záverom je, že ak medzinárodná inštitúcia uzná štatút ochrancu ľudských práv, že tým posilní jeho pozíciu. Napríklad, ak v africkej krajine nejakej obranca ľudských práv má ťažkosti byť uznaný a nemôže vy, nezávisle vykonávať svoju činnosť, ak ale rovnaká krajina je súčasťou Africkej únie, ktorej, ktorej charta je príkladná, a vychádza zo základných princípov samotnej inštitúcie. To by malo posilniť e, štatút a postavenie takéhoto obranca, obrancu. Myslím si, že toto by sme mali ešte prehlbiť a neviem si predstaviť, e, kto by mohol byť proti takémuto postupu. A tretia pripomienka taká všeobecnejšia ide o Európsku úniu. A ja pripomínam, že pred niekoľkými rokmi holandský minister zahraničných vecí prijal iniciatívu vytvoriť alebo dať na program e, výbor pre ľudské práva v OSN v súvislosti so situáciou ľudských práv v Číne. Jeho e, ho mm, nenasledovali z ekonomického hľadiska Holandsko financovalo tieto opera, operácie. Je to neprijateľné. My, Európania, musíme byť e, spojení, aby e, v zmluvách a oficiálnych vyhláseniach e, toto bolo efektívne ošetrené aby sa posilnila pozícia vysokého zástupcu, tak všetci 27 členovia E, musia podporiť vysokú zástupkyňu. Ona sa musí vysloviť. Nemôžeme tam mať 27 rozličných vystúpení. Musí to byť koherentné vystúpenie Európskej únie. A takto musíme teda pokračovať. Posledná pripomienka e, bola taká banálna, ale niekedy e, efektívna metóda je spojená aj s takýmito banalitami a vedie to k zlepšeniu vecí a lepšie robenie veci znamenalo, že vysoká zastupkynia by nás mala navštíviť. Rád by som si vypočul jej názor na túto otázku. Ide o zodpovednosť a právomoc v dialogu s Európskym parlamentom, ktorý má. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz Môžu vystúpiť zastupcovia Európskej komisie. Pán Kapelani. The floor is yours, please. Budem hovoriť, tak povedať, pod kontrolou kolegu. Kolegyňa z za španielské predsedníctvo ma môže doplňať. Budem stručná, zdôrazňujem význam tohto materiálu a ak mám nadviazať na pána Görenca, vyjadrenie solidarity členských krajinov spočívalo v tom, že sú tu veľmi konkrétne usmernenia pre aktivistov za ľudské práva. Sú veľmi pragmatické. Je tu prístup k individuálnym prípadom, ktoré sú vždy rozdielne a myslím si, že máme že zdieľame všeobecný zámer pani Hautala. Treba zdôrazniť, že deti, veci sa udiali. A jedna z vecí, ktorá sa udiala, je tá, že tu máme 60 krajín, ktoré majú lokálne stratégie a španielské predsedníctvo sa môže vrátiť k tomu, čo urobili a aktualizovať tieto stratégie. španielské predsedníctvo tiež požiadalo diplomatické misie v daných krajinách, aby mali určitý kontaktný bod alebo centrum zamerania pre ľudské práva. Pokiaľ ide o pomoc, Európsky nástroj pre ľudské práva a demokracie bol spomenutý. 11 eh, mimovládiek eh, profituje. Eh, z tohoto 18 miliónov eur dostali všade na svete. Už sme posilnili aspekt bojovníkov za ľudské práva, politiky i prostriedky vplynuli do novej revidovanej stratégie 010-013, čo skoro ju odprezentujeme parlamentu Včera sme hovorili s členskými krajinami. Pripisujeme väčší význam e, teda bojovníkom za ľudské práva. A tiež navrhujeme zvýšiť počet prostriedkov v rámci cieľu 3, e, kde ide o implementáciu usmernení Rady pre zástancov ľudských práv e, z 3% z celkovej sumy na 4,5%, čo je veľmi veľké zväčšenie. A bude tu aj nový, nové, nové vypísanie súťaže pre návrhy, čím sme zohľadnili apely e, s kolegov z Euromedu Máme oveľa priamejšiu podporu týmto pádom pre bojovníkov za ľudské práva. Budúci rok budeme mať ďalšiu výzvu, kde oslovíme mimovládky, aby nám pomohli s implementáciou tejto politiky revidovaných stratégií. Kolegyňa e, mala možnosť stretnúť sa s predstaviteľmi mimovládek a vítame tiež kontakty s parlamentom a s mimovládkami a posledná vec, ktorú chcem povedať, je to, že otázka koherentnosti medzi nástrojmi vnútornými a vonkajšími a implementácia kódexu vízového je veľmi dôležitá a myslím si, že parlament, váš výbor a LIBE vyzývajú členské krajiny a komisiu, aby robili čo, je len ich čo najlepšie, čo je v ich silách, aby prostriedky smerovali k zástancom, bojovníkom za ľudské práva, keď musia vycestovať, aby bolo uľahčené prístup k vízam. Členské krajiny celkom ľahko a iné trošku zložitejšie akceptujú tie deficity vízového systému. Je to však určite prioritou. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Predsedníctvo chcete pozna- poznamenať čosi? Len veľmi krátko. Väčšina vecí už bola povedaná. Chcela som len doplniť, čo robí španielské predsedníctvo v rámci usmernení pre bojovníkov za ľudské práva. Pretože to zodpovedá mnohé z vašich otázok v týchto diskusiách. Usmernenia sú prejavom kontinuity a reagujú vlastne teda na ten kritizovaný nedostatok kontinuity, keď sa odovzdávali žezlá medzi predsedníctvami. My chceme do usmernení zapracovať také pokyny, a dali sme pokyny predstaviteľom európskych delegácií, aby aktualizovali 60 lo- lokálnych stratégií, aby vypracovali nové tam, kde neexistujú. Dali sme pokyny našim zastupiteľstvám, aby vo všetky, k všetkým ambasádám priradili takéto fokusové body. Väčšina z nich je v rámci delegácií EÚ tá je, tu je tiež dôležitá tá viditeľnosť, kontinuita. A tiež sme dali pokyny naše, naše delegácie a zastupiteľstva, aby mali každoročné stretnutia aspoň vždy pred záverom predsedníctva, kde by sa stretli zastupcovia zastupiteľstiev a všetkých e, organizácií bojujúcich za ľudské práva. Týmto spôsobom by bolo viac stretnutí medzi bojovníkmi za ľudské práva a členmi európskych zastupiteľstiev. A to by tiež dalo možnosť diplomatickým jednotkám v danej oblasti, aby plynulejšie mali kontakty s ľuďmi v teréne, aby zohľadnili ich podnety španielské veľvyslanectvo neprijalo, e, to bol, to bol ten incident, neprijalo zastancov ľudských práv v, Tun- v Tunisku. Bol to práve zastupca Madridu, ktorý bol v podvýbore a bola vytvorená pracovná skupina, aby sa tu uskutočnilo každoročné stretnutie. Určite teda budú tie kontakty užšie. Ďakujeme. Možno len, eh, aby som reagoval na otázku pána Šaman a zablokovania fondov eh, Tuniskému združeniu demokratických žien. Máme informáciu eh, v súvislosti s touto sieťou, budeme o tom rokovať s tuniskými orgánmi. Mali sme veľké problémy v minulosti s financovaním iniciatív ľudských práv v našich projektoch v Tunisku, čiže je to dôležitá otázka ktorú budeme, e, na ktorej budeme pracovať s príslušnými orgánmi. A teraz záverečné pripomienky. Pani Hautali, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja som skutočne vďačná za tieto pripomienky, lebo vidím, že je tu možnosť, ako ešte zlepšiť túto správu. Ako môžeme pôsobiť strategickejšie, byť konkrétnejší. Zástupce nadácie Euromedu spomínal viaceré dôležité body. My všetci si vážime to, čo ste povedali, že toto je strategický moment, kde môžeme začať posilňovať politiku Európskej únie, ktorá sa týka ochrancov ľudských práv. A som si poznačila, že vy ste vraveli, že vo vašom regióne aktivisti za ľudské práva nemajú prístup k Európskej únii, ktorá tiež pôsobí v regióne. Myslím si, že to je niečo, čo musíme zmeniť a je to veľmi dôležité v rámci správy. Zároveň musím zdôrazniť, že, že musíme očakávať to, že vysoká predstaviteľka sa tým bude zaoberať. Potom ste spomínali slobodu zhromažďovania sa, združovania sa v vašom regióne. Minulý týždeň som bola v Bielorusku a videla som, že Bielorusko je jedno zo štátov, kde je to skutočne kľúčové. Organizácie zaoberajú sa ľudskými právami, aj tie najlepšie jednoducho sa, sa nemôžu zaregistrovať, nemôžu pôsobiť v súlade s zákonom. A podľa mňa by sme mali zdôrazniť, že toto je niečo, čo je kľúčové. Sloboda združovania sa, zhromažďovania. Potom ohrozovanie členov rodiny, to je veľmi vážne. Neustále dostávame informácie z jednotlivých štátov, že sú znepokojení aktivisti v prospech ľudských práv, čo sa stane s ich rodinami. Aj napríklad, keď opustia, rodinu, eh, opustia krajinu, nevedia, čo sa stane s ich rodinou. Potom pani Šáke. Áno, ďakujem pekne. Spomínali ste tú otázku porušovania ľudských práv, ochrancov ľudských práv na internete, ako sa porušuje sloboda prejavu, to je niečo, čo budeme musieť riešiť ako oddelenú otázku a ak si dobre spomínam, tak vypracujeme správu, ktorá sa bude týmto zaoberať. Vypracujeme štúdiu, čo sa týka podnikov, a mňa znepokojil, znepokojil prí, príklad Nokia. Ako viete, ja som zo štátu, ktorý sa niekedy označuje ako Nokia Land. A to bola záležitosť s Iránom. Vo Fínsku sa veľmi intenzívne o tom diskutovalo, aké to bolo neetické e, konanie vedenia spoločnosti Siemens Nokia. A myslím si, že musím sa nad tým zamýšľať, ako to, ako to zapracovať. Myslím si, že žiadna spoločnosť by nemala e, rokovať s režimom, ktorý, ktorý stíha ochrancov ľudských práv a myslím si, že nebude to asi prehnané, keď poviem, že nejaká dohoda medzi Nokiou, Siemensom a oficiálnym operátorom GSM v Iráne, Irán Telekom, skutočne znamenalo porušovanie ľudských práv, zadržiavanie, mučenie a dokonca aj vraždu aktivistu. To znamená, že dôležité nejakým spôsobom riešiť túto vec, mali by sme to robiť a myslím si, že to je niečo, čom by sme mali venovať dostatok pozornosti aj v inom kontexte. Pán Preda, ďakujem pekne. Áno. Áno, vy ste zdôraznili, že je dôležité, aby delegácie EÚ poskyt, e, poskytli víza v prípade nutnosti. Je tu určité prepojenie medzi tým, že tie e, delegácie si musia byť vedomé, aká je situácia pri ľudských právach kraji, ktorej pôsobia. Otázka víz je dôležitá a aj keď tu máme určité pravidlá v rámci Schengenu, členské štáty pristupujú k týmto otázkam veľmi rozdielne a mali by sme ich podnetiť tomu, aby išli spoločnou cestou. Samozrejme, boli tu aj ďalšie pripomienky, komentáre. Napríklad pán Gören spomínal tú iniciatívu Shelter City. To je niečo ako opt-in. Nie je iba jeden takýto program, sú tam viaceré. Ide o to, že môžu sa toho zúčastniť tí, ktorí majú záujem. Takže chcel som vás zdôrazniť, že nie iba tieto mesta zapojené do tohoto programu majú povinnosť obáci ľudských práv. Takže budem ďalej pracovať s tými spravodajcami, budem zlepšovať túto správu a potom vypracujem záverečnú verziu. A poprosím vás, aby ste, aby ste zamýšľali nad pozmeňovacími návrhmi, ktoré ešte skvalitnia tento text. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne spravodajkyni, ako aj rečníkom, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Chcela by som pripomenúť kolegom, že lehota pre pozmeňovacie návrhy je 16. marec o 12. Posledný bod na programe. To je otázka, sú otázky na komisiu. Máme tu dve otázky. Prvú predložila pani Lochpiller a slovo dostane zástupca komisie, aby zodpovedal otázku. Uh, thank you. Um... Ďakujem. Chcel by som poďakovať váženým poslancom za tieto otázky, keďže ide o veľmi dôležité témy. Komisia sleduje proces veľmi úzko za posledné roky a budeme v tom samozrejme aj pokračovať. Európska únia má pravidelný dialog s Argentínou o ľudských právach a na úrovni ministra pre spravodlivosť a ľudských práv, ľudské práva sa o tom diskutovalo. Spolupracujeme s obrancami ľudských práv plus neštátnymi e, aktérmi, ako sú napríklad akademici alebo novinári. Ale samozrejme, že na úrovni Európskej únii je toto dôležité. E, e, všímame si obavy, ktoré tu ozneli, ale bez diskusie o že táto situácia je predsa len pozitívna. Argentína nie je jedinou krajinou, ktorá prešla vojenských režimov v Latinskej Amerike ale určite e, e, je jedna z najaktívnejších, ktorá sleduje podržiavanie ľudských práv veľmi veľa zločinov počas vojenskej diktatúry sa teraz, e, je teraz pred súdom a keďže tisíc 1125 ľudí čelí teraz takýmto súdnym procesom. Je tu 400, 234 takýchto súdnych eh, procesov. No a aspoň z týchto čísel, ktoré máme, eh, vyzerá, že toto je symbolicky dôležité pre krajinu a región a vnímame to pozitívne. Pokiaľ ide o druhú časť otázky, či e, komisia môže niečo urobiť na ochranu obetí, ktoré, ktoré ešte čelia hrozbám, aby ich teda títo pachatelia umlčali, tak e, e, nemôžeme takéto situácie vylúčiť, ale zdôrazňujúc zodpovednosť ochraňovať tieto obete, toto je E, otázka pre argentínsku vládu. My ale sme veľmi aktívni v podpore neštátnych aktérov, ktorí pomáhajú týmto obetiam, zvlášť teda e, financujeme množstvo projektov prostredníctvom Európskeho nástroja pre demokratiu a ľudské práva, čo sa ukázalo, že je veľmi e, dobrý a dôležitý nástroj a sme teda veľmi aktívni v tomto procese. Napríklad sme financovali koordinačnú skupinu e, pre zločiny proti e, ľudskosti a tiež e, niekoľko lokálnych organizácií, ktoré poskytujú psychologickú podporu obetiam a tiež chránia svetkov a tiež podporujeme tým antropologistov, ktorí e, hľada dôkazy pre tieto súdne procesy. Mám tu celý zoznam e, týchto projektov, ktoré práve prebiehajú. E, rozpočet milión eur ročne, takže chcel by som týmto zdôrazniť význam iniciatív v ľudských právach pre demokraciu a ľudské práva. Čiže toto nám umožňuje zohrávať naozaj dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Barbara Heavy, máte dodatočnú otázku? So for... Ďakujem za odpoveď a rada by som chcela vidieť tento zoznam. Um, Je to dôležitá iniciatíva. Celkom jasne vidíme, e, aspoň ja to viem od mimovládnych organizácií, že táto opozícia narastá, čím bližšie sa dostávate k po možným e, vinníkom, tým väčší odpor. Vaša odpoveď, nech sa páči. O chvíľu vám ten zoznam dám. A pokiaľ ide o druhá časť otázky, myslíme si, že treba nájsť e, citlivú rovnováhu. Beriem, e, beriem e, na vedomie vašu poznámku a preverím to s delegáciou. Dôležitá je symbolická hodnota tohoto procesu pre celý región. Uh, Ďakujem. Posledná otázka, ktorú položil pán uh, Breda k uh, Vietnamu. Ďakujem Pekne, pani predsednička. Ak budem stručný, ja chcem povedať, že situácia e, e, vo Vietname e, nás trápi tak komisiu ako členské štáty. V posledných mesiacoch došlo k vývoju, išlo o uväznenie obrancov ľudských práv a mm, posilnená kontrola médií má vplyv na medzinárodnú reputáciu Vietnamu. Táto krajina tento rok Eh, predsedníctvo ASEANu, veľvyslanci Európskej únie, veľvyslanec Európskej únie v Hanoji vyslovil svoje obavy eh, a, 11. decembra v Hanoji sa uskutočnilo takéto stretnutie o ľudských právach. Takisto 21. januára tu bolo verejné vyhlásenie a odsúdenie dlhodobého uväznenia prodemokratických aktivistov e, v Hanoji a v Hočiminovom meste a komisár de Gucht tento e, týždeň bol v Hanoji v útorok, aby hovoril o obchode a zdôraznil aj tieto obavy a otázky na najvyššej úrovni s premiérom Vietnamu, pánom Zuingom. Čiže my dúfame, že e, dôjde e, k reflexii na vládnej úrovni a na budúcom kongrese strany, ktorý bude v januári 2011, tak je to taká tradícia, že režim vtedy sa snaží um, analyzovať tie, uh, tú situáciu disidentov, disidentov nie je tu taká e, regresia, pokiaľ ide o dve uznesenia parlamentu z oktobra 2008 a z decembra 2009 tak myslím si, že boli užitočné. Vyvinul sa tlak na Vietnam a chcem vyzvať e, parlament nie, aby príjmal takéto uznesenia každý rok, ale možno skoro každý rok, pokiaľ ide o praktický dopad týchto uznesení. Uh, tak e, budem hovoriť o dvoch aspektoch. Komisia e, chce, aby náš dialog o ľudských právach s Vietnamom sa pretavil do konkrétnych zlepšení, aby sa posilnila posilnil kredit a životaschopnosť tohto procesu, ale tento dialog podľa nás až doteraz bol užitočný jednak pre naše obavy a potom, aby sme identifikovali praktické a konkrétne oblasti, kde môžeme s touto krajinou spolupracovať. Konkrétne pracujeme s vietnamskými orgánmi na otázke slobody tlače, regulácie médií. To je veľmi konkrétny e, príklad identifikovanej oblasti a kontextu tohto dialógu. Druhá vec e, v súvislosti s uznesením parlamentu nové partnerské dohody, o ktorých práve s Vietnamom rokujeme. Táto dohoda samozrejme obsahuje e, doložku o ľudských právach a tiež doložku o Medzinárodnom súdnom tribunále a my si myslíme, že táto dohoda nám umožní zintenzívniť ešte viacej náš dialog a spoluprácu v tejto oblasti. Takže na záver chcela by som upozorniť na to, že parlamentná delegácia pre vzťahy s ASEANom pôjde do Hanoju 15. až 17. marca a že táto návšteva bude vhodná preto, aby parlament zdôraznil tieto otázky a pred vietnamskými orgánmi, aby teda komisia v každom prípade informovala predsedu, tohto, predsedu tejto komisie pána Langena o e, situácie v ľudských právach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme vám. Máte doplňujúcu otázku? Ne, len som chcel poďakovať uh, teda za odpoveď na túto otázky. Pani Hautala. Veľmi vám ďakujem, pán Preda, za túto otázku, pretože toto je signál rastúceho ekonomického vplyvu Číny na okolité krajiny. Mali by sme byť veľmi opatrní, je tu veľmi ostrý tón a ako parlament dúfam v budúcnosti tú otázku budeme riešiť. Ďakujem. Pokiaľ viem, delegácia parlamentu pre e, vzťahy s krajinami ASEANu bude veľmi úzkostlivo sledovať e, tieto otázky. To je všetko. Na budúce sa stretneme 18. marca o 3. Pokiaľ ide o, o aprílové stretnutie zo 7. apríla, možno bude problém ho zorganizovať kvôli paralelným stretnutiam. To je všetko. Chcem poďakovať našim tlmočníkom že e, e, s nami dlhšie pracovali. Končím zasadnutie.